Uh, Vážení kolegovia, začneme. Máme len pol hodinu na to, aby sme mohli diskutovať ešte eh, o tomto prvom bode popoludnejšej časti nášho stretnutia. Máme tu medzi, nemo, medzi nami eh, dnes Virginiu Lambak, ktorá je riaditeľkou Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť Chceme jej poďakovať za jej prítomnosť na pôde tohoto výboru. Ako všetci veľmi dobre viete, celkovým cieľom je E, vlastne prediskutovať tému, ktorá sa ukončila minulý rok. Minulý rok na konci roka tu Virginia bola s nami, diskutovala o tom, akú prácu momentálne vyvíja Inštitút pre rodovú rovnosť, čo robili počas minulého roka a dnes je tu medzi nami, aby nám predstavila pracovný program na tento rok. Takže preto by som jej chcela poďakovať za jej prítomnosť. Máme bohužiaľ zhruba nejakých 20 minút doteraz, aby sme mohli si vypočuť E, prezentáciu Virginie a vy, ak máte nejaké otázky k tejto téme, e, tak e, pripomínam, že o 15.30 musíme začať s ďalším bodom programu, takže bez toho, aby sme strácali čas, tak pani Lambak, máte slovo. A ešte raz ďakujem za to, že ste tu dnes s nami. Thank you very much. And, uh... Ďakujem veľmi pekne a po prvýkrát e, tento rok je to pre mňa aj veľká čest predstaviť niečo, čo robíme na inštitúte. A ako povedala pani predsednička, e, najmä pre nové členky e, výboru FAM by som chcela predstaviť tie základné výzvy alebo tie témy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť počas minulého roka. A v prvom rade to, čo, sme, to, čo sa týka rozhodovania Máme tu stále väčší počet parlamentných správ a všeobecných správ, ktoré prichádzajú a vidíme, že stále viac a viac správ, nielen parlamentných, európskych, ale aj členských štátov cituje našu prácu a naše štatistiky a naše e, zistenia. Takže to je veľmi dôležité a snažíme sa vždy podporovať predsedníctvo. Každých 6 mesiacov vlastne robíme robíme správu, sú to dve správy ročne a vlastne či táto správa od budúceho roka už bude e, pripravovaná na európsky semester, vtedy bude vlastne vydaná komplexná správa. No a čo sme analyzovali? Boli to ženy a ekonomická nezávislosť, samostatné zamestnávanie žien, teda um, samostatná podnikateľská činnosť. To bolo pre grécke predsedníctvo a rovnako sme pre talianské predsedníctvo vykonali komplexnú analýzu 12 eh, oblastí eh, Peking plus 20, teda zmluvy Peking plus 20 a bola to analýza, ktorá bola vykonaná už od začiatku švedského predsedníctva, čiže za tých 7 rokov od švedského predsedníctva, čo sa zmenilo, aké boli posuny. No a teraz sme zároveň aj uprostred témy ženy v rozhodovaní. To je samozrejme tiež veľmi úzko spojené s prácou Európskeho parlamentu. Takže luxemburské predsedníctvo, ktoré už čoskoro príde, tak tam budeme predstavovať prvú, prvý návrh tejto správy o ženy v rozhodujúcich procesoch, a to nielen v politických, ale aj sociálnej a ekonomickej sfére. Takže to by naozaj mala byť pomerne veľká časť, ktorá nás čaká. To, čo sme ale zistili, to sú len, a budem predkladať len také kúsky z tohoto výskumu, podobne ako o všetkých eh, vlastne priepastiach, tak hovoríme o rodových priepastiach, vidíme, že napríklad pri mzdových, eh, hoci ten rozdiel je len 5%, keď sa pozrite na priepasť v dôchodkoch, eh, tam je to 16% aspoň zhruba zaokrúhlené. A potom, keď sa pozriete na tú poslednú priepasť, teda opäť sa vraciam tým dôchodkovým, a to je téma, ktorú si osvojilo lotišské predsedníctvo a tam pripravujeme výskume k tejto téme, aby sme sa pozreli, ktoré faktory um, to, to spôsobujú a čo môžeme prediskutovať najmä v spojitosti so starnúcou populáciou, demografickými zmenami a tým všetkým, čo súvisí s tým, ako mzdy a dôchodky ovplyvňujú situáciu žien aj vo vzťahu k chudobe. To je tiež eh, téma, ktorá je ešte prenesená z gréckého predsedníctva a potom tu máme ešte niečo, ktoré sa týka vlastne plných časových, plných pracovných úväzkov alebo pracovných úväzkov na eh, vlastne celú pracovnú dobu a čiastkových pracovných úväzkov. Tam sme greckému predsedníctvu predstavili indikátor, ktorý bol aj akceptovaný radou. Eh, keď sa pozriete najmä na čiastkové úväzky, ktoré sú feminizované, najmä z mnohých dôvodov. Opäť výskum nasvedčuje tomu, že ženy si vyberajú e, čiastkové pracovné úväzky, e, najmä v čase, keď majú malé deti alebo sa musia starať o starších členov rodiny. No a my sme vlastne v týchto prípadoch navrhovali, aby sme sa pozreli na ten vlastne ekvivalent plného pracovného úväzku k tomu. A podľa výpočtov, ktoré sme vykonali, keď sa pozriete na ten cieľ 75 zamestnanosti, tak to nestačí len vlastne sčítať počty, čiže na jedného muža, jednu ženu e, v pracovných úväzkoch a tak ďalej. Stále sú tu veľké výzvy v oblasti zamestnávania žien v mnohých členských štátoch. Ale keď sa pozrite na ekvivalent v podobe plného pracovného úväzku, tak vidíte ešte väčšiu priepasť, než tú, ktorú máme tu. A to je spôsobené tým, že ženy, e, tie voľby, ktoré robia ženy, sú nedobrovoľné v tomto smere. A tento faktor vlastne len počerkuje to, že to nebude tak rýchlo, e, kým sa nám podarí dosiahnuť ten cieľ 75 Pre talianské predsedníctvo sme, tu som počerkala jedno z tých zistení v oblasti chudoby, e, keďže diskutujeme o tejto téme pred šiestimi rokmi, počas posledných 7 rokov sa situácia v oblasti chudoby nezlepšila. A stále tu máme 17 z celkovej populácie, ktoré sú vystavené riziku chudoby. Ale o to viac vlastne sa táto rizika zvyšuje, keď ide o samostatných rodičov, teda o, o e, neúplné rodiny, kde je iba jeden rodič, z čoho väčšina sú ženy, takže tie sú ešte viac ohrozené. Aj v prípade e, mužov, ktorí sú e, vlastne v neúplných rodinách, tak tam sa to riziko tiež zvýšilo za posledných 7 rokov. Keď sa pozrieme na inštitucionálne mechanizmy, ktoré tu máme, e, Naposledy, keď sme diskutovali o tejto téme o rozpočtovaní a o tom, ako je to veľmi dôležité pre vlastne mainstreaming, je to záväzok pre všetky inštitúcie Európskej únie. Keď sa pozriete na tento slajd, tak je to vlastne aj správa pre Peking plus 20 Je to veľa záväzkov. Keď sa pozriete na tento, eh, na tento záväzok, tak tam vidíte, čo sme urobili v oblasti rozhodovania. Čo sme teda urobili v oblasti násilia, násilia na ženách v decembri, a tu by som tiež chcela poďakovať pani predsedničke za to, že sa zúčastnila otvorenia. My teraz finalizujeme a zároveň v júni spustíme veľký kus práce, alebo teda veľký projekt, ktorý bude zameraný na meranie násilia páchaného na ženách. To bude súčasť tohoto indexu eh, merania, eh, merania situácie žien. Tie štatistiky sú veľmi ťažké, komplikovane sa merajú, koncepty sa líšia, štatistiky sa líšia. Takže teraz diskutujeme s rôznymi expertami a rôznymi aktérmi ten samotný koncept a zároveň budeme potom produkovať ten finalizovaný index, v rámci ktorého sa bude nachádzať aj aktualizácia vlastne tohoto presahu na oblasť práce, pracovných činností. To je tiež veľmi dôležitá oblasť. Musíme si uvedomiť, že násilie tu stále je. No a potom minulý rok sme spustili veľkú štúdiu, ktorá tiež ukazuje, a tu sa na to aj môžeme pozrieť, to bolo pre, pre ten index, ktorý budeme teraz naplňať v júni minulého roka, vlastne z toho, že tu nič nemáme v týchto dátach, tak konečne budeme mať vlastne kompletnejšie dáta, budú to, bude to výskum agentúry, ktorý bude hovoriť o tom, aké je zázemie, aké sú korene a zdroje tohoto násilia a potom budeme analyzovať e, dáta Eurostatu, ktoré by mali dať členským štátom konkrétne indikátory a na základe týchto dát sa bude dať násilie v rodinách presne merať. Ďalej cena násilia, teda aké náklady spôsobuje násilie v rodinách. To je tiež veľmi dôležitý faktor, ktorý sme spomenuli. V decembri sme e, uvoľnili alebo teda zverejnili viaceré modely v rámci ktorých sme vypočítavali, ako môžeme vypočítať celkové náklady domáceho násilia. To nie je len za policajné zákroky, za súdne procesy alebo za e, sociálne dopady, ktoré to bude mať, za náklady priamo spojené s službami, ale aké sú priame vlastne náklady alebo straty na úrovni jednotlivca. A tieto modely súvisli aj s dostupnosťou týchto údajov, ktoré sme teda v tom čase nemali plne dostupné. Tento rok budeme pracovať na tom, aby sme našli model, v rámci ktorého e, budeme mať aspoň minimálne dáta, ktoré pre vás, pre parlamenty a vlastne zákonodárne orgány budú slúžiť na to, aby ste sa mohli rozhodnúť, čo slúži efektívne v boji proti domácemu násiliu, čo reálne prináša výsledky a zároveň aké náklady domáce násilie predstavuje pre spoločnosť. Tuto je vlastne dopady pre Spojené kráľovstvo. Tam vidíte, aké sa, ako sa tie náklady za domáce násilie vedia e, rozdeliť medzi jednotlivé typy podkategórií. Ďalšia téma, v rámci ktorej budeme pokračovať ešte dnes, e, e, mali sme minulý rok komplexné mapovanie toho, čo sa robí v oblasti policie, spravodlivosti, sociálnych služieb a zdravotníckých služieb, teda ktoré dáta máme k dispozícii a ktoré môžu byť harmonizované a na základe ktorých potom môžeme pripraviť konkrétne meranie, teda konkrétne kroky, konkrétne e, štatistické sady, s ktorými by sme mohli účinne bojovať proti domácemu násiliu. A táto aktivita bola spustená tiež minulý rok, no a na základe tejto aktivity budeme teraz pracovať, aby sme potom užšie komunikovali s členskými štátmi a budeme rozmýšľať nad tým, ako harmonizovať tieto ciele a ako dosia, dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si vytýčili, ako napríklad znížiť e, počet vražd, rodových vražd vo všetkých členských štátoch. To sú tabulky, ktoré hovoria vlastne, ktoré služby majú najviac dostupných dát Niektoré členské štáty takéto analýzy ešte nemajú a preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme vedeli vyčísliť a kategorizovať e, tieto dopady. To by malo vlastne e, slúžiť pre účinné politické rozhodovanie v oblasti násilia páchaného na ženách. Čo sme urobili minulý rok, bolo aj to, že sme opätovne vydali, zopakovali takú samostatnú platformu, ktorú spustíme aj tento rok a táto platforma nám poskytla veľmi veľa informácií v oblasti rodového mainstreamingu. A Teraz sa len, tu mám vlastne len screenshot, teda záber z tých nástrojov a metód, ktoré používame, ale máme tu sektorálne informácie pre každý jeden sektor, ktorý sme si vybrali a tam sa snažíme zbierať informácie, ktoré sú užtočné, ktoré nie sú veľmi abstraktné a ktoré nám umožňujú vlastne posúdiť to, ako rodová rovnosť nie je spojená len s ľudskými právami, ale aj e, ale aj s praktickými oblastiami života, čiže ako fungujú praktické oblasti života, čo tam môžete spraviť, čo hovoria konkrétne fakty, konkrétne čísla. Tento rok to teda spustíme a máme tu aj nástroje, manuály, diferenciáciu a na základe toho to vlastne budeme môcť e, e, spracovať, aby sa zákonodarci mohli účinnejšie rozhodovať. No a potom už som spomínala ten index, ten index spustíme tento rok, e, to je na báze práce z predchádzajúceho roka a vlastne vždy, keď mm, európsky poslanci robia správu, tak vám chcem iba pripomenúť, že máme tu e, posledné e, aktualizované dáta k Európskej únii. Tie dáta sú už teraz na našej web stránke. Nie sú to len dáta pre Peking plus 20, ale máme tu aj čerstvé dáta z našej databázy už vlastné dáta a na základe toho, čo sme finalizovali minulý rok, e, tak e, tento rok spustíme tú veľkú databázu rodových štatistík ktorá bude k dispozícii. No a potom tu samozrejme máme zdroje e, z viac ako 500 tisíc rôznych zdrojov, ktoré hovoria o rodovej rovnosti. Takže to sú také tie základné výsledky, ktoré sú už teraz hmatateľné, sú dostupné sú k dispozícii a mali by byť naďalej obohacované v priebehu tohoto roka ďalšími dostupnými informáciami. Ešte tým stručne prejdem, aby sme sa pozreli na tú administratívnu stránku, aby bolo jasné, ako bol náš pracovný program pripravený. Keď sa pozriete na vlastne plnenie rozpočtu, to je obvyklá otázka aj v rámci absolutória, to platilo aj minulý rok, aj tento rok. Vidíme tam na strane záväzkov, že máme vysokú mieru záväzkov a momentálne máme vlastne, naplníme 99,3% záväzkov celkového rozpočtu, čiže máme naozaj veľmi dobré plnenie. E, teraz, čo sa týka platieb, ktoré sme robili z prostriedkov z minuloročného rozpočtu, to bolo navýšeno 72,6%. Vlastne tá načasovanosť týchto platieb. Potom je tu presahy, alebo teda vlastne prenášanie prostriedkov, e, to je vlastne špecifická našej činnosti, našich aktivít ešte máme niektoré aktivity, ktoré museli, o štúdie, ktoré museli byť opätovne spustené politické rozhodovanie, niekedy sú rozhodovania spravené neskoro, takže vlastne to prenášanie prostriedkov je stále pre nás veľkou výzvou, ale častokrát je spôsobené politickým rozhodnutím a snažíme sa tento objem znížiť čo najviac. A potom e, sú tu ešte vlastne praktické operácie, praktické aktivity, tak e, to je zvyšná časť nášho rozpočtu, lebo mzdové náklady to je takmer nič z toho celkového objemu. No a potom e, tu máme e, vlastne zrušené položky v rozpočte, ten objem je pomerne malý, v zásade to nepresahuje nejaké, nejakú prahovú hodnotu, ktorá by spôsobila nejaké pokuty alebo niečo. Vidíte, že tá pokuta je na úrovni 5%, takže nám sa darí znižovať vlastne celkovo ten objem e, rozpočtovo nevyčerpaných prostriedkov, takže naozaj sa držíme veľmi dobre, máme veľmi nízku, nízke percento, je to zásadné zlepšenie za posledné obdobie, ktoré sme dosiahli. Tu máme niektoré z tých informácií, ktoré sa týkajú postupov aktivít a e, máme tu ešte potom informácie o vonkajšom hodnotení, ako každá agentúra, aj my každých 5 rokov musíme spraviť externé hodnotenie, ktoré môže vyústiť k revízii nášho mandátu alebo k odlišným úlohám, ktoré nám budú zverené alebo nejakým zmenám, ktoré budú vykonané a v priebehu tohoto roka budeme implementovať toto hodnotenie a potom s našou správnou radou prediskutujeme, čo by teda malo byť v konkrétnych návrhoch. A, teď... a toto je veľmi dôležité aj úloha našej agentúry. Ako vidíte, pokiaľ ide o národnosti, je tu o jednu národnosť menej v porovnaní s minulým rokom, pretože tu takisto máme aj externé zmeny. Minulý rok boli prvé škrty, ktoré boli rozhodnuté zo strany rozpočtových orgánov, takže my sme urobili škrty. Prišli sme od jedného asistenta, od jedného post asistenta, pretože sme museli jednoducho odstrániť tri posty v priebehu troch rokov. Takže to je zhruba v tých hrubých črtách všetko a som ochotná odpovedať na vaše otázky. Budem sa tešiť. Ďakujeme pekne za to, že ste to takýmto spôsobom zosumarizovali aj v kontexte takejto dôležitej téme. Máte skutočne veľa úloh, ktoré s tým všetky súvisia. Teraz jednoducho prejdeme hneď k otázkam. Pani Morvaj sa hlási, takže nech sa páči, máte slovo, pani Morvajová. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poukázať na to, že násilie na ženách tieto trestné činy v podstate sa nemôžu absolutizovať nejakým spôsobom a to už ani čísla nie. Bolo by zmetočné, ak by sme sa pohybovali iba na úrovni čísel. Chcela by som povedať následovné. Trestné činy, ktoré jednoducho nekončia úmrtím obete, tak tam sa môžeme dozvieť následovné. Napríklad členský štát ako napríklad na odporúčanie Európskej komisie alebo istambulský dohovor tu máme, môže zaviesť nejaké opatrenia, ktoré môžu pomôcť potom k vzdelávaniu či už policajtov alebo žien samotných. A predsa len vidíme celkom jasne, že počet jednotlivých takýchto útokov stále rastie. To znamená, štatistiky nám stále dokazujú, že počet takýchto útokov na ženy narastá čo sa z toho dá vyvodiť. Nemali by sme tieto opatrenia prijať, alebo neboli tieto opatrenia samotné dobré? Vôbec nie. Ide tu iba o to, že vďaka tých opatrení, ktoré v podstate tu momentálne máme, ešte stále narasta e, počet takýchto prípadov a preto sa to jednoducho nezohľadňuje v týchto štatistikách. A to celé potom môže mať za následok nasledovné, že eh, aj útočníci môžu byť do istej, smiery, do istej miery mm, spadať pod možnú ochranu. A toto jednoducho súvisí s počtom prípadov, ktoré môžu skončiť až eh, v úmrtím takejto obete. Ale tu už sú potom konkrétne prípady, ktoré sa dostanú do štatistik, pretože jednoducho tu potom máme konkrétne mŕtvoly, ktoré sa dajú spočítať a v podstate toto sú potom tie čísla. A tieto číselné údaje sú dôležité v tom zmysle, aby sme vedeli, že či jednoducho robíme nejaký pokrok, pokiaľ ide o efektívnosť tých opatrení a využiteľnosť týchto opatrení, ktoré tu máme, respektíve vidíme, že tu máme násilie na úrovni rodiny, máme tu partnerov, ktorí sú útoční alebo násilnícky oči voči svojim manželkám, partnerkám a máme tu aj také prípady, kde jednoducho skutočne dôjde k úmrtiu takýchto obetí. Takže musíme príjmať také opatrenia, ktoré by boli dobré, ktoré by zodpovedali k riešeniu týchto situácií a ktoré by potom boli aj odrkadlené v týchto štatistikách samotných. A až potom si uvidí, uvedomíme, že vlastne tento fenomén domáceho násilia e, by bol nejako kontrolovaný a potom by sme až zaznamenali nejakú redukciu, zníženie počtu takýchto prípadov. Takže ja by som jednoducho odporúčala, aby sme vychádzali z takých štatistík, ktoré jednoducho poukazujú na to, koľko takýchto útokov skončilo úmrtím. A nemali by sme tu hovoriť iba o vraždách, ale ak je niekto ubitý e, na, do takej miery, že zomrie, tak to takisto musí byť e, zobraté do úvahy, hoci to nebola vražda. Takže musíme to jednoducho rozlišovať medzi úmyselnou vraždou a tým, že niekto niekomu môže privodiť také zranenia, ktoré mu zapričinia smrť. Takže čo by som odporúčala? Odporúčam nasledovné. Aspoň časť tohto veľkého rozpočtu by mal byť vyčlenený daný bokom a mal by byť vynaložený na to, aby sme získali odborníkov jednotlivých členských štátov, ktorí majú málo peňazí k dispozícii väčšinou, ale ktorí majú veľké množstvo skúseností a expertných poznatkov a mali by sme jednoducho vychádzať z takýchto základných poznatkov, pretože to by bolo na prospech inštitúcií a na prospech aj riešenia tejto problematike. Ďakujem pani Blinkievič. Pán Blinkievič, chcel by som vás poprosiť, aby ste ste sa vyjadrili kratšie, preto jednoducho musíme tento bod programu ukončiť a nemáme toľko času. Takže pani Blinkievič. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja by som teda začala tým, že by som sa poďakovala pani riaditeľke a jej týmu za prácu, ktorú nám prezentovala je vidno, že robíte veľmi dobrú prácu a tá práca, ktorú robíte, je veľmi prospešná, pokiaľ teda ide o celý tento proces prípravy politiky. A my ako členovia Európskeho parlamentu máme takýmto spôsobom možnosť mm, získať tie plody vašej práce. Aspoň ste nás o nich informovali. Uviedli ste, že sme že máte jednoducho o tri posty zamestnancov menej, bude to mať nejaký konkrétny dopad na vašu prácu, na prácu, ktoré sa venuje váš inštitút. Možno, že to vytvorí nejaký precedens v tom prípade, ak jednoducho dochádza takýmto škrtom, pokiaľ ide o zamestnancov. Takže to by sme nemali opomínať. Pani Lambak, teraz dostanete slovo na to, aby ste zodpovedali tieto dve otázky, ktoré odzneli, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, začnem teda s tým, že poukázali ste na to, že čísla sú iba čísla a že za číslami je ešte oveľa širší kontext. Nebudem teraz hovoriť detailnejšie, akým spôsobom plánujeme postupovať, ale samozrejme my analizujeme celý tento proces, kde hovoríme o registrovaných e, trestných skutkoch, pretože keď napríklad hovoríte o tých školeniach, opatreniach alebo tolerancii, aby sme vedeli odlišiť medzi dobrým a zlým, aj takáto osveta, to takisto je určitá miera, ktorá v negatívnej korelácii s, tými, eh, s tým pokrokom, ktorý sme v rámci rodovej rovnosti zaznamenali. Pokiaľ ide o eurobarometer, tam snažíme takisto jednoducho zhodnotiť, akým spôsobom sa to násilia, miera násilnosti vyvíja štatistického hľadiska Vidíme, že máme tu stále viac takýchto prípadov nahlásených, to poukazuje na to, že ženy si to uvedomujú, že to je trestný čin a to nahlasujú, ale na druhej strane zasa vidíme, že sa znižuje tolerancia z oči voči násiliu a to vedie potom k veľkému počtu tých nahlásených prípadov o útoch. Takže to takisto súvisí s tým indexom. A pokiaľ ide o tie úmrtia, kde ste hovorili o absolútnych číslach, teda to, že to je vlastne už konečný stav, predsa len aj tu budeme brať aj také prípady, kde dochádza k pašovaniu žien alebo zavraždeniu žien. Sú tu správneho hľadiska viaceré definície, ktoré tieto trestné skutky definujú a niektoré orgány trestnú, niektoré členské krajiny to ešte nemajú zharmonizované, takže málo kedy to máme zakategorizované, takže keď dojde k úmrtiu, že žena je zabitá kvôli tomu, že bola žena. Uh, Takže ja súhlasím s vami, áno, ešte predsa len pred nami veľa práce a myslím si, že sa uberáme dobrým smerom k, k riešeniu týchto problémov. A pokiaľ ide o tie škrty, ako tieto majú vplyv na prácu našho inštitútu, ja si myslím, že to je veľká výzva pre takú malú inštitúciu, ako je naša. Je to rozhodnutie, ktoré bolo už prijaté, takže čo teraz môžeme urobiť? Snažíme sa nájsť také riešenia, aby sme jednoducho dostali týmto očakávaniam. Ale nechceme sa zbaviť tých kľúčových aktivít, nechceme jednoducho prestať sa venovať tým kľúčovým aktivitám, ktorým sme sa venovali doteraz. A snažíme sa to robiť v takom zmysle, aby sme našli správne riešenia, takže niektoré z tých našich aktivít budú musieť byť čo do miery znížené. Dúfame, že teda e, tak tomu nebude. V každom prípade eh, najmä v, pri pripomenutí tej pozície, ktorú sme zajali už viackrát. Naša pozícia a naša práca v tejto oblasti, najmä v rámci eh, spoločného rozpočtu, bola taká, že sme vždy počiarkovali dôležitosť toho, aby sme zachovali hladinu rozpočtu eh, v tejto oblasti, pretože sme presvedčení, a vlastne aj zajtra budeme, teda vlastne dnes ráno sme schvalovali správu o tejto téme a my máme zásadné obavy o to, aby sa účinne uplatňovali tieto politiky, a najmä politiky, ktoré sa presadzujú eh, v týchto oblastiach si vyžadujú neustálu podporu, aby neupadla táto starostlivosť a vyžadujú si aj väčšiu pozornosť, pretože v opačnom, v opačnom prípade vlastne dôjde k poklesu podpory zo strany verejných inštitúcií pre túto tému a to naozaj si neželáme. Takže v tomto smere sme na strane tých, ktorí to obhajujú a ktorí budú podporovať tento boj a všetky tieto iniciatívy. Pani Lambak, chcem vám ešte raz poďakovať, chcem vám poďakovať za vašu prítomnosť sme radi, že ste medzi nás prišli, sme k dispozícii, aby sme naďalej mohli komunikovať a tešíme sa na úzkú spoluprácu eh, v oblasti tých tém, ktoré nás spájajú a tej agendy, ktorá spája naše dve inštitúcie. Ďakujem pekne. Pasamos al... Pôjdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. Máme tu medzi nami pani Jourovu, pani komisárku, ktorá má na starosti e, tieto témy, ktoré spadajú zároveň aj do e, vlastne do kompetencie nášho výboru, takže sme veľmi radi, že pani komisárka je tu medzi nami, že je ochotná diskutovať a že s nami si bude vymieňať svoje názory a svoje postoje, najmä ohľadom toho, aké sú priority pre našej oblasti aktivít v pracovnom pláne komisie, teda čo z toho, čo má komisia vytýčené, sa priamo dotýka nášho výboru. Je to zároveň prvá príležitosť, keď eh, pani komisárka sa zúčastňuje takéhoto stretnutia od svojej voľby do kolegia komisárov mala možnosť, vlastne, mali sme možnosť sa s ňou stretnúť v rámci procesu vypočutí, tento proces sa už skončil. No a teraz sme práve vlastne v tej fáze, keď začína tá dennodenná práca, tá úzka spolupráca a teraz môžeme ako Európsky parlament využiť svoje kompetencie, ako parlamentný výbor môžeme konať a môžeme vlastne naznačiť to, aké sú naše priority v tejto oblasti. No a práve preto ehm, ona v rámci svojej pôsobnosti a v rámci svojej práce nám bude vysvetľovať, aké sú jej postoje a zároveň nám bude hovoriť, eh, aké sú základné kroky, základné aktivity, ktoré nás ako výbor pre rodovú rovnosť eh, môžu eh, zaujímať. Takže nebudem už dlhšie zdržiavať, dávam slovo rovno pani Jourovej, aby mohla potom pokračovať a aby mohla diskutovať aj so všetkými kolegami tohoto parlamentného výboru. Takže ďakujem veľmi pekne. Thank you. Uh, ladies and gentlemen, I... Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Ja som rada, že máme možnosť realizovať takýto včas, takúto včasnú výmenu názorov v rámci môjho mandátu. Odkedy som začala pracovať ako komisárka, tak som sa už na bilaterálnej úrovni s viacerými z vás viackrát stretla, ale toto je skutočne veľká udalosť pre mňa na to, aby som sa mohla s vami opätovne stretnúť ako s celým výborom. Pokiaľ ide o zabezpečenie rovnosti medzi mužmi a ženami, to je nielen potreba z pohľadu práv, ľudských práv, ale má to aj konkrétny význam z ohľadu hospodárskeho. Takže ten pokrok, ktorý je zaznamenaný v Európskej únie, to potvrdzuje prostredníctvom postupných stratégií rodovej rovnosti. Takýmto spôsobom komisia takisto prispieva a prispievala Európsky parlament a predovšetkým Výbor pre práva žien bol vždy veľmi dôležitým partnerom práve pre dosiahnutie týchto zmien. Počas ostatných 10 ročí rovnaké zaobchádzanie so ženami a legislatíva, ktorá s tým spo- je spojená, celé to viedlo k právnemu rámcu, ktorý je pevne ukotvený v integrálnej časti aký komunitér. V súčasnosti sa sústredíme na vysporadovanie sa s pod zamestnaním žien v výkonných radách prostredníctvom legislatívneho návrhu, ktorý sa momentálne pripravuje. Na dôvažok týmto legislatívnym opatreniam rodová rovnosť a politika s tým súvisiaca bola podporená v viacerých oblastiach ako zamestnanosť, výskum, ako aj rozvojová spolupráca. Rodová rovnosť je veľmi dôležitým prvkom pre, Euró- pre stratégiu Európa 2020 a v kontexte Európskeho semestra taktiež. Špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny, pokiaľ ide o účasť žien na trhu práce, sú, pravidelne, sú to pravidelné témy, ktoré sa vyčítajú štátom, ktoré zaostávajú. Takéto pravidelné monitorovanie pokiaľ ide o ten princíp rovnakého platu pre ženy a mužov a prostredníctvom iných projektov. Jednoducho robíme osvetu, pokiaľ ide o ďalšie pretrvávanie takýchto rozdielov v platoch medzi ženami a mužmi poukazujeme na to, aby sa dosiahla transparentnosť, ktorá je dôležitá v tejto oblasti. A predložili sme v tejto oblasti aj konkrétne odporúčanie. Už boli vyčlenené aj zdroje na to, aby sa dosiahla rodová rovnosť v týchto programoch prostredníctva finančných nástrojov, napríklad nové práva a občianstvo, ako aj iné finančné prostriedky a fondy, prátane inš štruktúrálnych fondov a investičných fondov, ktoré podporujú napríklad snahy členských štátov, členských štátov na to, aby podporovali vytváranie škôlok. Takáto spolupráca sa podporuje aj pokiaľ ide e, pre obdobie pre rok 2011 až 2020. Máme tu taký balíček a spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami, pokiaľ ide o podporu rodovej rovnosti a práv žien zabezpečujeme eh, aj finančnú podporu týmto organizáciám. Vo viacerých týchto otázkach sa venujeme spolupráci s našimi sociálnymi partnermi, to znamená na úrovni spolupráce s Európskou úniou. Výzvy, ktoré tu máme pred sebou, aj napriek tomu progresu alebo pokroku, ktorý sme zaznamenali, predsa len tu máme veľké výzvy, ktoré sú pred nami a preto je veľmi dôležité, aby sme pokračovali v tomto boji proti rodovej nerovnosti, ktorá tu ešte stále je. Potrebujeme na to novú stratégiu, na rovnosť medzi ženami a mužmi po roku 2015. Chceme sa sústrediť práve na tie veci, ktoré ešte neboli doriešené. Práca na tejto stratégii začala práve po novom roku a my apelujeme na vás, aby ste s nami spolupracovali, pokiaľ ide vytváranie tejto novej stratégie. Takže dovolte, aby som sa podelila s vami o niektoré, myšlien- o niektoré myšlienky, ktoré sa týkajú tých hlavných víziev tejto novej stratégie. Najprv by som chcela spomenúť násilie proti ženám alebo páchané na ženách. Komisia chce znížiť násilie na ženách a podpory členským štátom v tejto oblasti niečo podnikli. Toto bude integrálna súčasť novej stratégie komisie, pokiaľ ide o rovnosť medzi ženami a mužmi po období v roku 2015. Ako iste viete, začali sme novú legislatívu na ochranu žien a podporu obetí. Nové pravidla v Európskej únie, ktoré tu máme o ochranných e, príkazoch, tieto vstúpili do platnosti tento mesiac. Budú musieť byť teraz implementované na národnej úrovni na to, aby zabezpečili to, že to skutočne bude tým ženám aj pomáhať. Takže našim zacielením budúcnosti bude to, aby sme pomáhali prostredníctvom monitorovania tejto implementácie členských štátov. Lehota, ktorá tu bola, to bolo 11. januára tohto roku. Efektívna implementácia je kľúčová na to, aby sme skutočne urobili vážnu zmenu. Takže robenie takejto osvedy a vyčlenovanie finančných prostriedkov sú takisto kľúčovými prioritami. V súčasnosti spolufinancujeme 13 národných osvetových kampaní v jednotlivých členských štátoch celkové sume 3,7 milióna eur. Neskôr vám môžem vymenovať tie krajiny, ktoré sú takýmto spôsobom financované. Na dôvažok v rámci programu občianstva, ktorý tu máme, podporujeme takisto aj ďalšie programy. V roku 2014 napríklad zhruba 9,5 miliónov eur boli vyčlenené práve pre túto oblasť. To sa týka projektov, ktoré majú znížiť násilie na ženách a takýto boj, ktorý finančne podporujeme, jednoducho budeme aj ďalej podporovať. Takisto sústredíme na aktivity, ktoré sú zacielené a ktoré boli spomenuté aj vo vyhlásení komisie, pokiaľ ide o elimináciu znetvorovania ženských pohľavných orgánov. Napríklad vyčleníme milión eur na financovanie e, platformy webovej, ktorá by sa venovala tejto problematike, ktorá bude školiť a podporovať profesionálnych pracovníkov, ktorí sú v priamom kontakte so ženami a dievčatami, ktoré jednoducho čelia riziku takejto problematiky. Takže ja som presvedčená, že nám bude umožnené diskutovať eh, o tejto problematike na ďalšej plenárke v Štrasburgu. V neposlednom rade musíme pracovať aj ďalej, pokiaľ ide o zabezpečenie dostupnosti údajov ohľadne násilí páchanom na ženách, na to, aby sme mohli skutočne predložiť konkrétne iniciatívy. Ja by som chcela využiť túto príležitosť na to, aby som zdôraznila kľúčovú úlohu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Tento inštitút musí aj naďalej v tejto oblasti zohrávať dôležitú úlohu a ja vychádzam z toho, že ste práve počuli veľmi dôležité informácie od pani riaditeľky tohto inštitútu ohľadne projektov, ktoré, e, ktorými sa momentálne zaoberajú a aj ohľadne zberu údajov ktorému sa venujú. Táto agentúra musí pracovať aj s Eurostatom. Ja počítam s vašou podporou v tom zmysle, aby sa táto spolupráca ďalej vylepšovala. Takže aké iné iniciatívy zo strany Európskej únie môžu pomôcť riešiť tento problém násilia na ženách? Mojím úmyslom je súčasné snahy, ktoré tu máme, vyzbrojiť ešte konkrétnymi opatreniami, ktoré zoberú do úvahy jednotlivé kompetencie členských štátov a Európskej únie nakoľko sú tu niektoré oblasti Istanbulského dohovoru, ktoré spadajú priamo do kompetencie Európskej únie, tak ja mám som presvedčená z toho, že naša, náš, tento dohovor je pre nás veľmi dôležitý v kontexte boja proti násiliu na ženách a bol by to skutočne pridaný nástroj, nástroj s pridanou hodnotou, ktorý by mohol byť jedným z riešením tejto situácie a bude to jedna z mojich priorít aj do budúcnosti. Momentálne máme poradu, ktorá analýzuje tieto okolnosti takéhoto prístupu, ako aj ďalšie veci, ktoré súvisia s týmto plánom. Avšak pristúpenie EÚ netreba brať ako hotovú vec a ja dúfam, že ma budete podporovať aby, pri jeho presadzovaní, aby aj národné vlády ratifikovali tento dohovor. Okrem toho, musíme riešiť ešte nedokončenú činnosti a to sa týka práve smernici o ženách v správnych radách. E, hovorili sme o tom na januárovej plenárke. Podľa posledných štatistík niektoré členské štáty zaznamenali pozitívny vývoj, a to najmä tie, ktoré zaviedli alebo uvažujú o právne záväzných opatreniach. Avšak v iných členských štátoch situácia stagnuje alebo sa zhoršuje. Preto smernica je veľmi potrebná. Rôzne štúdie tiež jasne ukazujú e, jej ekonomický prínos. Na rozdiel od mýtu, ktorý sa, snažím, ktorý sa snažia využívať na posilnenie svojho postavenia niektoré členské štáty, je mýtus kvót. Nie je to kvót, kvóta, nie je to uh, nejaké pevné stanovenie výsledku. Je to výzva na, pre členské štáty začať procesy, ktoré zaručia lepšiu rodovú vyrovnanosť, tak aby e, profesionalita a odbornosť zohrávali kľúčovú úlohu pri výberových konaniach. Predchádzajúce predsedníctva vyvinuli veľké úsilie v tejto oblasti, to vítame a vidíme už aj kon- konkrétne výsledky. Návrh sa približuje už k výsledku kvalifikovanej väčšiny v Rade. Spolu s lotišským predsedníctvom a Lotyšsko je jedným z tých členských štátov, ktorí nedávno, ktoré nedávno prijali pozitívnejší postoj k smernici, vyviniem veľké úsilie v tomto dosie, aby sme našli kompromisné riešenie, ako aj potrebnú väčšinu v Rade. Aktívne budem sledovať a vykonávať diskusie s predstaviteľmi ešte opatrných alebo nerozhodnutých členských štátov, aby sme dosiahli ich podporu a tu tiež počítam s vašou podporou a pomocou. Musíme prijať túto smernicu v roku 2015. Pracovný plán komisie na rok 2015 dá, poskytuje polročné obdobie kľudu na to, aby sa dosiahla dohoda pri smernici o materskej dovolenke. Veľmi rada budem s vami v tejto problematike spolupracovať. Ak sa zdá, ak by sme mohli dosiahnuť kompromis, ak sa však ukáže, že nedokážeme dosiahnuť kompromis v tomto období, tak dojde k jej nahradeniu novou iniciatívou využijeme túto príležitosť na to, aby sme sa zaoberali skutočnými potrebami rodičov a firiem v našom meniacom sa svete a navrhli riešenia, ktoré naplnia tieto potreby. Podporujem cieľ smernice o materskej dovolenke a chcem pracovať na jej najlepšom riešení spolu s vami. Musíme preskúmať všetky možnosti, ktoré nám poskytuje naša politika rovnováhy pracovného a súkromného života. To znamená materská dovolenka, zariadenia starostlivosti o deti a ďalších závislých, ako aj pružná pracovná doba. Musíme sa zamerať na spravodlivé delenie zodpovednosti, zdieľanie zodpovednosti v domácnosti. Pokiaľ ide o rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami, tak je to oblasť, ktorú rovnako musíme riešiť. Tá, tento rozdiel v mzdách, v odmene je stále veľký, veľ, veľmi veľký, 16,4 to sú údaje z konca minulého roku. Je to veľmi významný rozdiel a je to samozrejme nespravodlivé, pretože to znižuje motiváciu žien zostať v práci alebo sa uchádzať o prácu, znižuje to ekonomický rast a má to negatívny dopad na blahobyt a sociálnu súdržnosť, pretože rodiny stále viac a viac potrebujú aj príjem žien, či čiastočne alebo úplne. My podporujeme rovnakú odmenu za prácu. Chceme na to využiť všetky prístroje, monitorujeme presadzovanie európskej legislatívy pri rov- e, o rovnakej mzde Podporujeme transparentnosť v mzdách, zvyšujeme informovanosť verejnosti, snažíme sa o lepšiu rovnovahu pracovného a súkromného života, podporujeme zamestnanosť žien, podporujeme výskum, prieskum faktorov, ktoré vedú k tomu, že stále pretrváva rozdiel v mzdách, tak aby sme dokázali vytvoriť správne politiky, Náš záväzok bude takisto premietnutý do novej stratégie rodovej rovnosti. E, ďalšou vidíme, že e, rozdiel v dôchodkov veľmi súvisí plave s týmto rozdielom v platoch, v odmenách. Je to vec, ktorú musíme sledovať. Znepokojuje ma rodový rozdiel v e, dôchodkoch, starobných dôchodkoch. Je to 39% v priemere v celej EÚ. To je veľmi vysoký rozdiel, preto to vnímam ako svoju prioritu do budúcnosti. Komisia bola priekopníkom pri analýze tejto problematiky a pri e, tom že na ňu upozornila. Zmenšenie rozdielov v e, starobných dôchodkoch znamená riešiť zamestnanosť, dôchodkovú politiku, integráciu, integráciu politik, politiku inklúzie. Naša stratégia 2020 poskytuje dobrý rámec na monitorovanie práve vývoja v rozdieloch v carobných dôchodkoch. Budeme na tom veľmi spolupracovať s lotišským predsedníctvom. Budeme mať prvé závery rady vôbec o rozdieloch v dôchodkoch, tak aby sme dokázali sformulovať politickú odpoveď na túto výzvu. Dlho som o tom rokovala s lotišským e, ministrom, ktorý, je, ktorý chce veľmi rád predložiť túto tému v rade. Toto je len niekoľko prekladov víziev, problémov, priorít našej budúcej spoločnej spolupráce a práce. Chcem, aby nová stratégia obsahovala toto všetko. Chcem pomôcť všetkým e, aktérom, aby sme mohli spolupracovať a dosiahnuť spoločne odsúhlasené ciele. V nadchádzajúcich mesiacoch budem zainteresované strany intenzívne konzultovať vlády, vládne, aj mimovládne organizácie, Európsky parlament, všetkých pri jej formulovaní. Veľmi vítam, že viem, že výbor pre e, výbor FEM pripravuje vlastnú správu k tejto stratégii a preto počítam aj na vašu podporu a náš trvalý dialog. Nová stratégia musí byť komplexná, musí pokrývať všetky politiky EÚ a musí poskytovať koordinovaný rámec pre priority EÚ a opatrenia EÚ s presnými uvedeniami lehvod do roku 2020, ako aj mechanizmus pravidelného monitorovania Budeme úspešní len vtedy, ak sa budeme oddaní myšlienky rodovej rovnosti na najvyššej politickej úrovni a ak sa rodová rovnosť stane viditeľným centrom záujmu pri rôznych politikách. Preto chcem e, ísť cestou duálneho prístupu, ktorý obsahuje konkrétne akcie ako aj gender mainstreaming Chcem spolupracovať so všetkými komisármi na tejto problematike a chcem ich požiadať, aby zapracovali rodový rozmer do svojej práce, tak ako to žiada zmluva o EÚ a aby sme mali a aby mali aspoň jedno opatrenie v rámci svojho portfólia. Taktiež treba posilniť rodový rozmer pri e, všetkých dôležitých nástrojoch rodovej rovnosti. Je to totiž problematika, ktorá môže mať rôzny dopad v e, jednotlivých členských štátoch na mužov aj ženy a ich životné očakávania. Implementácia rodového mainstreamingu, spoločné vyhlásenie parlamentu, komisia rady vo viacročnom Eh, finančnom, rám, rámci, finančnom rámci by otvorila cestu k, k rozpočtovaniu na úrovni EÚ. Tu spolupracujem s komisárkou, viceprezidentkou Georgievou, ktorá zodpoveda za náš rozpočet a ľudské zdroje, aby sme túto vec posunuli vpred. Taktiež podporujem 40-percentný 40-percentný cieľ žien vo vedúcich funkciách aj v E, inštitúciách EÚ. Postaram sa o to, aby EÚ nadalej žiarila ako model rodovej rovnosti pre zvyšok sveta. Budeme pokračovať v našom aktívnom príspevku v medzinárodnej oblasti, napríklad ako je Pekingská platforma alebo ďalšie zasadnutie Komisie OSN e, o postavení žien. Budeme ďalej fungovať na E, aj samostatne na tejto téme v agende po roku 2015. Chcem sa poďakovať parlamentu výboru FEM za ich oddanosť presadzovaniu myšlienky rodovej rovnosti a teším sa na našu budúcu spoluprácu, tak aby sme dosiahli významný pokrok a zlepšili život žien a mužov v celej Európskej únii. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pani Jourová. Teraz pôjdeme priamo k žiadostiam o slovo. Takže pani Minár sa hlásila, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, že ste sem prišli. A ďakujem vám za vašu prezentáciu, ktorá bola veľmi zaujímavá a niektoré otázky, ktoré som si E, ktoré som si pripravila, ste na ne odpovedali a chcem povedať, že môžete počítať s našou podporou, e, ktorá sa týka istambulského dohovoru. Je to pre nás veľmi dôležité a určite vás budeme v tomto úsilí podporovať. Mám ešte jednu stručnú otázku tá sa týka indexu kvality v prírodovej rovnosti, kde sa hovorí, že tieto indexy, ktoré sa používajú na meranie násilia na ženách, sú nedostačné. Ide tu o klasifikačný systém pre špecifické použitie a ten treba ešte vypracovať v rámci EÚ. Chcela by som vedieť, či komisia uvažuje o tom, že by konala a pomohla pri zbere údajov tak, aby sme dosiahli harmonizáciu ukazovateľov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás, a ďakujem tiež aj za stručnosť e, v rámci vašej otázky. Aj dnes do poludnia som vás prosila, aby ste nevystupovali dlhšie ako dve minúty. Máme tu naozaj náročný zoznam, zhruba 10 poslancov sa hlási o slovo poslankyň, takže aby sme uľahčili aj potom priestor pre pani, poslan- pani komisárku, aby mohla odpovedať, tak prosím, rešpektujme tento limit. Ďalej má slovo pani Skiper, nech sa páči. Pán Skripek, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne. Pani Jourova, želám vám veľa úspechu vo vašej náročnej práci. Ďakujem vám za to, čo ste nám tu povedali. Mám otázku. Jedna z tém, o ktorých sa teraz hovorí, je smernica, ktorá zavádza zásadu rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na náboženské presvedčenie, vieru, pohlavie, e, etnický pôd a podobne. Chcem sa spýtať, či viete, že vyše 100 mimovládnych organizácií z celej EÚ poslalo otvorený list predsedovi komisie Junckerovi, aby e, prestal pracovať na smernici o rovnakom zaobchádzaní pretože vidíme, že členské štáty sú znepokojené týmto návrhom, pretože to chápu ako obmedzenie určitých občianských slobod, pretože takéto takáto formulácia návrhov môže viesť k e, nesprávnemu výkladu. Ja sa teda chcem spýtať, aká je vaša odpoveď na obavy, ktoré sú uvedené v tomto otvorenom liste a ako mienite na to reagovať? Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Blinkievič. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani komisárka a želám vám veľa e, úspechov vo vašej práci. Teším sa, že ste prišli do našho výboru na túto, tejto diskusii. A ja dúfam, že to, čo ste povedali, sa aj odrazí v realite. Niektoré vaše vyhlásenia sú pre nás veľmi pozitívne, napríklad ukončenie diskusie o ženách v predstavenstvách, dokončenie do konca roka. Držím vám palce. Počas diskusie v pléne e, v januári parlament povedal, že rokovania o smernici o materskej dovolenke majú pokračovať a parlament potvrdil, že by chcel pokračovať v diskusiách, aby sa dosiahol kompromis priateľný pre komisiu, radu a parlament. Pani komisárka, súhlasíte s tým, že by ste sa e, zaoberali osudom tejto smernice, budete spolupracovať s komisárkou Tyson e, na úspešnom završení práce? Máte pocit, že smernica je súčasťou medziinstitucionálnej práce? Ďakujem veľmi pekne a v prvom e, rade ďakujem pani Jourova, že ste sem prišli Naozaj minulý týždeň som v pléne bola veľmi potešená, keď ste potvrdili svoju podporu e, smernici o ženách v predstavenstvách a veľmi sa teším, že ste povedali teraz, že v roku 2015 to presadíme. Mne sa len zdá, že v roku 2014 talianské predsedníctvo vyvolávalo rovnaký dojem, takže ja sa chcem spýtať, čo konkrétne robíte preto, e, a e, v súvislosti aj s tým, že lotyšské predsedníctvo sa veľmi opatrne vyjadruje, aby ste dosiahli pokrok. Myslím si, že ďalší rok bez pokroku by znamenal neúspech, zlyhanie. Druhá otázka sa týka akčného plánu proti homofóbii. Po hearingu minulý raz ste povedali, že chcete pripraviť priamy konkrétny akčný plán v spolupráci s členskými štátmi. Možno by ste nás mohli hĺbšie poinformovať o tom, ako to prebieha, pretože vaše odhodlanie v tomto smere nás teší a myslíme si, že boj proti homofóbii je kľúčový kovou záležitosťou. Možno by ste nás mohli o tomto informovať. A nakoniec to je ďalšia téma, na ktorej tiež pracujete a to je otázka digitálneho jednotného trhu, ktorý začíname budovať v Európskej únii. My ako výbor FAM sme sa dohodli, že budeme mať iniciatívnu správu o tom, akú úlohu zohrávajú ženy v digitálnom veku. A ja by som chcela počuť od vás, ako si myslíte, že ženy by mali byť reprezentované a zahrnuté do budovania tohto digitálneho jednotného trhu, pretože vidíme, že v IT odvetví ženy nie sú dostatočne zastúpené. A aké konkrétne kroky by ste mohli prijať na to, aby boli ženy e, zahrnuté aj do tejto otázky? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem aj vám, pani komisárka Jourová, e, za to, že ste tu s nami. všetkým by som rada chcela povedať jednu vec, a síce, že sme veľmi radi za vašu koherenciu, za kontinuitu vo vašom kompromise. E, práve tu vidím vlastne tie, videli sme tie, videli sme tie potvrdenia, ktoré ste vyjadrili, vypočuli sme si aj v rámci prvých eh, vystúpení, eh, že ako komisárka máte jednoznačnú snahu na, dostať vašim záväzkom a to si veľmi vážime a chcem vám za to poďakovať. My si myslíme, že v tomto smere sa môžete spolahnuť len na plnú podporu parlamentu, ale aj na, e, na, na takú vytrvalú, vytrvalosť a, a zároveň aj na podporu v odpore voči tým veciam, s ktorými nesúhlasíme hovorila, ako, ako hovorila pani Angelika, bolo tu niekoľko vecí, ktoré sa nám nepáčia. Mm, ja sa chcem spýtať konkrétne na smernicu o materskej dovolenke. Sme kde si na pol ceste sme teda v momente, kde sa zdá, že máme tu akúsi, akési limbo, akúsi, akúsi, akýsi pad. E, táto téma je zastavená, zablokovaná na rade. E, nemôžeme si asi veľmi e, nádejať, že by sa nejak zázračne téma posunula dopredu, ale ja by som sa vrátila k tomu, čo ste hovorili. A síce, že urobíte všetko preto, aby sme dokázali zmobilizovať podporu a posunuli tému dopredu, ale je dôležité, aby tento návrh odzrkadloval realitu. Realitu mužov a žien, ktorí majú deti. A musíme reagovať na tú realitu, ktorá je priamo v teréne. A teda, aký je váš návrh, aké sú vaše myšlienky, čo chcete konkrétne vtesnať do tohoto nového návrhu smernice o materskej dovolenke, tak aby sme dokázali reagovať na tie potreby, ktoré majú ľudia v teréne. Ďakujem pekne. Teraz pani Berder, nech sa páči. Ďakujem. Rovnako aj z mojej strany veľké poďakovanie za to, že ste prišli medzi nás a za to, že sa tak skoro v rámci vášho mandátu už e, vlastne nadvezujete kontakty s našim výborom. Sme veľmi radi, že takto dobre aj nadvezujeme na tú na tú diskusiu na pléne minulý týždeň o členkách správnych rád. Je naozaj veľmi dobré, že vidíme takú determináciu, také odhodlanie na vašej strane. Jedna z tém, za ktoré som bojovala, odkedy som bola zvolená ako poslankyňa, bol obchod s ľuďmi, ktorý e, vlastne zasahuje celú Európu. Zvonka Európy je samozrejme aj zvnútra Európy a je to téma, ktorá je silne rodovo orientovaná. vidíme, že vlastne častokrát celé, vlastne globálne sú obete obchodovania s ľuďmi zároveň aj e, vlastne rodovo perzekuované. Diskutovali sme o tom aj s pani veľvyslankyňou, ktorá má na starosti túto tému, e, aj s rôznymi ľuďmi, ktorí pracujú na, smernice, na smernici boja proti obchodovaniu s ľuďmi. A jeden z tých základných problémov, ktoré vidíme, je to, že členské štáty neuznávajú, že obete obchodovania s ľuďmi podľa článku 8 E, ustanovujú aj to, že nemôžeme potrestať ľudí, e, alebo teda obete obchodovania s ľuďmi za zločiny, ktoré mali údajne spáchať v procese toho, ako s nimi bolo obchodované. Teda kým boli obete obchodovania s ľuďmi. A to nie je účinne presadzované. Nedávno ste spomenuli aj vlastne príkazy na ochranu. A znamená to, že musíme účinnejšie trénovať odborníkov, personál a, a vlastne OČTK, ktoré prichádzajú do kontaktu s takýmito obeťami akým spôsobom toto chcete implementovať, ako chcete účinne zabezpečiť to, že členské štáty budú robiť eh, účinný tréning pre eh, tých pracovníkov, ktoré prichádzajú, ktorí prichádzajú do kontaktu s obeťami obchodovania s ľuďmi. Ďakujem veľmi pekne a pán Dasu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani komisárka, za vašu prítomnosť. Mám tu ehm, pre vás eh, tri otázky. Pokúsim sa čo najstručnejšie. Prvom rade smernica o materskej dovolenke. Musím povedať, že naša skupina nie je veľmi spokojná s týmto prístupom, ktorý si komisia osvojila. A síce, že máte dve možnosti, alebo všetko berieme zo stola, a, alebo podporíte súčasný návrh. Ani parlament, ani komisia by sa nemali takto dobrovoľne vtlačiť do kúta aby vlastne si brali na ramena takú zodpovednosť. Oveľa lepšie, aby komisia nadele vyvíjala tlak na radu a hľadala kompromisné riešenie. To je podľa mňa niečo, čo bude oveľa užšie spojené s nejakým reálnym riešením a budeme takto lepšie môcť reagovať na potreby našich občanov a nezoberieme si z rúk vlastne takúto možnosť, takúto zodpovednosť. Takže nepodporujeme váš vaše aktivity v tomto smere a naďalej by sme na vašom mieste vyvíjali tlak na radu, ktorá má teraz vlastne loptu na svojej strane. Ďalej to je istambulský dohovor, naozaj veľmi rád som si vypočul vaše slova, že podporujete pristúpenie Európskej únie k istambulskému dohovoru, to je dobrá správa, to vítame a myslím si, že zo strany nás, mnohých z nás nájdete veľkú podporu. My sme túto tému podporovali už mnoho rokov, no a naozaj bude to veľmi dôležitá bitka počas nadchádzajúcich mesiacov presadiť toto pristúpenie. Samozrejme je tu ešte aj tá celková myšlienka, že e, vytvorenie alebo napísanie smernice e, by mohlo byť ďalším krokom. To samozrejme bude aj dôležité a budeme naďalej e, možno komisii pripomínať, že niečo takéto by mohla mať na svojom pracovnom zozname. No a tretí bod sú špecifické odporúčania krajinám. Tu by som bol trochu možno všeobecnejší, ako dokážete zabezpečiť rodový mainstreaming v odporúčaniach pre konkrétne členské štáty, najmä v rámci spolupráce s komisárom Timmermansom, ktorý má na starosti tiež tieto témy. Pýtam sa preto, lebo nie je vždy dobré mať tam len pár pekných slov o rodovej rovnosti v rámci tých špecifických odporúčaniach pre krajinu, ak zároveň e, vlastne sa vykonávajú štruktúralne reformy v danej krajine, ktoré idú presne opačným smerom. Myslím si, že tu máme naozaj veľa čo ešte vykonať v tejto oblasti a chcem upriamiť vašu pozornosť aj na túto otázku. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej má slovo pani Bjork. Ďakujem veľmi pekne. Ja som zástupkňou skupiny GUE NGL. Na no samozrejme na našu podporu sa môžete spolahnúť v rámci všetkých komponentov vašej práce, ktoré zahrňajú posilnenie e, boja proti násiliu páchanému na ženách, čiže bojovať proti sexuálnemu zneužívaniu, obchodovaniu s dievčatami a zároveň chceme urobiť niečo aj ohľadom kvality na globálnej úrovni. To všetko sme chceli vlastne zdôrazniť aj v čase, keď sme bojovali v rámci predvolebnej kampane ľudia majú pocit, že sa v tomto smere nerobí dosť a že čelíme akejsi stagnácii, najmä v oblasti rodovej rovnosti. Ale v istých kontextoch tu vzniká dojem, že vlastne ustupujeme. Najmä čo do rovnosti. A preto by som privítala, ak by ste e, mohli zobrať na vedomie aj tieto pohľady. Samozrejme, je tu široké spektrum názorov v rámci nášho výboru, ale chceme hovoriť o špecifickej téme, ktorú neotvorili moji kolegovia. My by sme naozaj privítali, ak by sme tu mohli mať väčší, väčšie zameranie na ekonomické a sociálne práva žien. V tomto kontexte je naozaj táto téma pre nás veľmi dôležitá. Zaujímavé pre nás je aj to, že si tu vlastne beriete e, za úlohu bojovať s e, vlastne priepasnými rozdielmi v dôchodkoch. Ak tu máme takéto veľké rozdiely v dôchodkoch, tak čelíme kolosálnemu problému a my ako politická skupina by sme radi videli posilnenú spoluprácu v tomto smere. A zároveň si myslíme, že aj v tomto smere je dôležité mať investičný plán, jednoznačnú štruktúru, ktorá je bola veľmi dôležitá. Ako som už teda hovorila, ekonomické a sociálne práva by mali byť dôležité najmä pre ženy. Pani Morvaj, nech sa páči. <coughs> Köszönöm szépen nagy Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že naozaj sa tu ukazuje veľká miera záujmu, e, najmä voči istambulskému dohovoru tak, aby sme bojovali účinnejšie proti násiliu páchanému na ženách a aby tento e, dohovor bol ratifikovaný. Ale bola tu chyba, e, keď sme hovorili, že to je prvá medzinárodná dohoda, ktorá má právne, záväzné, právne záväznú účinnosť. Opomíname tento fenomén, pretože e, treba povedať, že výbor SIDO na úrovni OSN už sa venoval tejto téme a je tu aj občný protokol v rámci e, výboru SIDO, e, ktorý vytvára akýsi kvázi právny alebo vytvára akýsi kvázi právny výbor alebo akýsi súdny orgán, ktorý sa môže vysporiadať s takýmito sťažnosťami. No a vlastne po krát, keď tak vykonal tento výbor, bolo v roku 2005. A z hodov okolností to bol prípad proti Maďarsku, kde e, bola žena e, vlastne e, hrubo poškodená, bola obeťou hrubého násilia, obrátila sa na výbor SIDO e, a vlastne tento výbor povedal Maďarsku, čo musí konkrétne spraviť, aby sa vysporiadal s problémom domáceho násilia a zároveň skutočnosť, že táto žena dostala kompenzácie, bohužiaľ až teda doposiaľ táto kompenzácia nebola vyplatená. E tak aj toto znamenalo istý precedens v rámci maďarského práva. Takže potom tu vlastne prišli aj prípady z Rakúska, boli to prípady vlastne proti Rakúsku a boli tu aj ľudia, ktorí boli vlastne obeťami domáceho násilia až do miery vraždy, čiže boli obeťami vražd povahy domáceho násilia a naozaj nebolo urobené urobeného dosť preto, aby sme bojovali s týmto fenoménom. Čo by sme teda odporúčali, je, aby sme sa pozreli najmä na prácu výboru SIDO. Pozrieme sa, čo výbor SIDO urobil počas posledných desiatich rokov, lebo je to presne pred desiatimi rokmi, keď eh, táto judikatúra eh, bola prijatá, najmä v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách. Takže naozaj sa musíme pozrieť, ako tento výbor zareagoval a či členské štáty dostali svojim záväzkom, ktoré pre nich vyplývali z týchto požiadaviek a z týchto rozhodnutí, ktoré im boli e, dané. Takže to, čo by sme mali spraviť, je to, že by sme možno mali uskutočniť akýsi workshop alebo konferenciu alebo niečo podobné. A mali by sme sa možno poučiť už z toho, čo robí tento, prac, tento výbor a mňa by zaujímalo, čo k tomuto chce povedať komisia alebo kolegovia, či majú nejakú reakciu na iniciatívu tohoto typu. Ďakujem pekne, pani Lečea. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani komisárka. Sme naozaj, ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, sme veľmi radi, že ste tu medzi nami chceli by sme počiarknúť všetko to, čo spomenuli už aj tí kolegovia, ktorí vystúpili skôr konkrétne. Týka sa to najmä reakcie na pracovný program komisie, ktorý bol schválený minulý týždeň. Bolo tu 371 hlasov za e, pracovný program komisie, no a takýmto spôsobom parlament vyjadril svoju vôľu, aby tu zachovala, aj bola zachovaná smernica o e, európskom regulovaní materskej dovolenky, o akomsi minimálnom štandarde. Takže v tomto smere parlament jasne vyjadril svoj postoj. A vy teraz e, máte vlastne prijať vašu zodpovednosť, ktorá z tohoto vyplýva a zároveň máte konať v tomto, smere. v tomto smere. Čiže čo konkrétne budete robiť preto, aby ste odblokovali túto tému? Ďakujem pekne. Ďalší, ďalšia poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Vážená pani komisárka, ďakujem pekne za to, že ste medzi nami, ďakujem za vašu návštevu a ďakujeme aj za vaše úvodné slova. Musím povedať, že sú tu také dve témy, eh, ktoré sa týkajú eh, spolupráce teda jednak s vami a jednak s pani Thyssen. Pri vypočutí eh, vás, pani komisárka, sa objavila aj téma, ktorá súvisela so smernicou o materskej dovolenke. Vy ste spomínali, že to bude jedna z vašich základných priorít a slúbili ste, že budete komunikovať s komisárkou Tysonovou o tejto téme. Chcem sa spýtať, či e, táto komunikácia prebehla a aký je výsledok tejto komunikácie. Druhá téma e, súvisí e, so smernicou o pracovnom čase. A toto je opäť taká taká téma, ktorá je pre nás tiež veľmi dôležitá, najmä v sektore služieb. 90% zamestnancov sú ženy. Sú to vlastne nedostatočne platené ženy, ktoré platia za minimálne mzdy, ktoré platia bez dovolenky, častokrát platia 3 týždne v, pl- pracujú 3 týždne v kuse, bez jedného dňa voľna, majú teda veľmi málo osobného času, nevidia svoje rodiny, nevracajú sa k svojim rodinám, a najmä v prípadoch, ak pracujú v zahraničí alebo na diálku a mali by mať minimálne jeden povinný deň voľna týždenne. A podľa možnosti by to mala byť nedela. Takže chcem sa spýtať, či ste sa pozerali na túto smernicu, ktorá hovorí aj o pracovnom čase, ako jedna z vašich priorit. Ak nie, tak či tak urobíte do budúcnosti a či otvoríte túto tému s pani komisárkou Tyson. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, ďakujem pekne, že ste tu medzi nami že ste skutočne sa venovali viacerým dôležitým bodom. Pre mňa je dôležité zdôrazniť následovné. Úspech vašej práce bude určo, bude závislý od toho, či sa nám podarí zosúľadiť a vašu prácu a nájsť kontakt s ostatnými komisármi a venovať sa týmto potrebám žien aj s ostatnými portfóliami komisárov. Otázka je, či máte nejaký systém, sieť máte pravidelné stretávanie, máte konkrétne stanovenie ciele, sú takéto ciele formulované v iných, čas, v iných generálnych rejiteľstvách komisie, pretože my si uvedomujeme, že môžete dosiahnuť toho veľa, ale tie veľké ciele sa dajú realizovať iba v spolupráci s ostatnými komisármi a zaujímalo by ma, ako budete s nimi spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a na záver eh, pri tomto výpočte jednotlivých eh, prihlásených poslancov má ešte slovo pani Intveld. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj vám, pani komisárka, za vaše eh, vystúpenie toto ma naozaj povzbudzuje, e, najmä tá predstava, že sa nám podarí dosiahnuť tak veľa v oblasti rodovej rovnosti počas nadchádzajúcich rokov, že sa nám podarí e, dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si vytýčili. A niekedy je naozaj lepšie, ak sa budeme dopredu posúvať veľmi opatrne. Mám tu, ani nie tak otázky, ako skôr témy, ktoré by som chcela počiarknúť Jedna je, že na začiatku vašej prezentácie ste hovorili o násilí páchanom na ženách. A ja by som rada upremila do vašej pozornosti jeden prípad, e, ktorý sme spomínali a ktorý sme otvorili aj pred komisiou a radou. A to je kampaň, ktorú realizovala maďarská mestská policia proti e, znásilneniam, ktorá vlastne obvinuje ženy, ktorá hovorí ženám, že majú zostať doma, že nemajú nosiť krátke sukne, nemajú vychádzať večer do podnikov a tak ďalej. A táto kampaň je na YouTube. A nedávno vlastne SEPOL, agentúra pre vzdelávanie a tréning policajných jednotiek, e, bola umiestnená do Budapešti, tam sídli, napísali sme riaditeľovi SIPOLu a jemu sa zdá, že on nemá kompetenciu v tejto oblasti, že on nemá zasahovať v takýchto prípadoch. Ja by som to rada len spomenula, upriemila na to vašu pozornosť, pretože ak máme trénovať policajných dôstojníkov, e, tak mali by byť trénovaní tak, aby neobviňovali obete. Oni majú chrániť alebo potenciálne obete a mali by byť vlastne vysporiadaní s tým, na čo môžu naraziť. To je jedna vec, ktorú som chcela otvoriť. A druhá téma súvisí s tým, že dnes ráno som nemohla byť e, prítomná na hlasovaní. E, náš výbor hlasoval proti pozmenujúcemu návrhu, ktorý som predložila a ktorý počerkoval skutočnosť, že vo všetkých členských štátoch sa mení demografický vývoj a mení sa tak, že máme stále viac a viac e, domácností s jedným človekom. To nie, aby sme nie, to neplietli, to nie sú domácnosti s jedným rodičom. E, sú to domácnosti s jedným človekom. Sú krajiny, kde 40% domácností tvorí jeden človek. Veľa týchto domácností sú vlastne osamelé ženy ženy, ktoré sú vdovy, ktoré sú rozvedené, ktoré sú kde si medzi vzťahmi a tak ďalej. Možno proste s nikým nechcú žiť. No a samozrejme, oni sú vystavené väčšiemu riziku chudoby a mnohým iným problémom a takéto vlastne domácnosti jedného človeka sú znevýhodňované, keď hovoríme najmä o daňovom zaobchádzaní, sociálnom zabezpečení, bývaní a mnohých ďalších témach. Takže akýkoľvek budúci návrh, ktorý bude prichádzať od komisie, tam by sme sa nemali zameriavať len na špeciálnu podporu napríklad pre rodiny, ale mali by sme vnímať aj túto rastúcu skupinu domácností s jedným človekom. A to by som iba chcela počerknúť a upremiť na to pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za toto kolo vystúpení tie vyjadrili tie základné obavy, tie základné otázky, ktoré vníma náš výbor, najmä v spojitosti s jednotlivými oblastiami, s jednotlivými aktivitami a politikami, ktoré spadajú do pôsobnosti pani komisárky, takže Pani komisárka má teraz 10 minút na to, aby mohla odpovedať na tieto otázky, no a zároveň, aby mohla aj možno reagovať na tie poznámky, ktoré spomenuli kolegovia v rámci tohoto kola otázok. Nech sa páči teda. že budú bojovať. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A nebudem bojovať len s tým, aby som čo najlepšie zodpovedala na vaše otázky v rámci časového limitu, ale tiež, aby som dokázala po sebe prečítať aj svoje poznámky a to možno bude ešte ťažšie. Prvá otázka sa týkala istambulského dohovoru, respektíve ocenenia, že chceme urýchliť jednania o pristúpení únie k tomuto dohovoru, Týkali sa toho aj niektoré ďalšie otázky, takže čo sa týka istambulského dohovoru, tak tomu sa budem venovať hneď na začiatok. Ako viete, 1. Eh, septembra, augusta vošla táto zmluva do platnosti a to práve eh, tým, že ju ratifikovalo viac ako 10 eh, štátov, teda 10 štátov ju ratifikovalo a teda ešte stále zostáva celý E, zoznam európskych štátov, ktorí musí ďalej tento dohovor ratifikovať. Ja teda budem postupovať v dvoch líniách. Na jednej strane budem listom oslovovať tie štáty, ktoré ešte dohovor neratifikovali, aby tak spravili, a to z dobrých dôvodov, pretože istambulský dohovor je veľmi cenným príspevkom zlepšeniu e, situácie v oblasti násilia páchanom na ženách. Je to jeden z nástrojov, ako tu už zaznelo. Nie je to jediný nástroj medzinárodného dohovoru, ten musí byť doplnený ešte aj národnou legislatívou, samozrejme európskou legislatívou v prípade európskych štátov, ale zároveň musí obsahovať aj implementáciu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Ale to je podstatná oblasť boja proti násiliu páchanom na ženách. Druhá časť našej práce e, je vykonanie všetkých potrebných krokov preto, aby sme dokázali pristúpiť k tomuto dohovoru na strane únie. E, istambulský dohovor dáva členským štátom, teda ak si to e, ak to môžem odhadnúť, dáva stále väčšiu proporciu kompetencií na stranu členských štátov. E, Únia má kompetencie len v oblasti azylu a migrácie. To sú tie kroky, ktoré chceme v tomto smere urobiť. V každom prípade považujeme istambulský dohovor za významný krok vpred pre celú Európu. Čo sa týka agentúry EIGE, Spolieham sa nielen na túto agentúru, ale aj na agentúru pre ľudské práva vo Viedni, čo sa týka zberu relevantných a potrebných dát. Budem mať jednanie, ktoré bude prebiehať s agentúrou EIG aj s agentúrou pre ľudské práva o metodike, ktorú používajú. Budem sa, na to, budem sa o tom informovať, lebo som presvedčená, že by sme mali sa posunúť dopredu, najmä v tom smere, aby sme dokázali účinnejšie porovnávať relevantné dáta vrátanie toho, že takýmto spôsobom budeme môcť porovnávať situáciu v jednotlivých členských štátoch. Mňa k tomu primelo aj to, že je potreba sa pozrieť na to, ako a čo meriame. Ja som vlastne sa zameriaval aj na financovanie programov, zaujímala som sa o to, či tých 13 e, kampaní, ktoré Európska únia financuje za 3,7 milióna eur, e, niektorých štátoch, či táto suma koreluje s vážnosťou toho problému násilia páchanom na ženách. A zatiaľ na to nemám odpoveď. Je to niekoľko krajín, ak to mám vymenovať. Je to Rakúsko, Cyprus, Chorvátsko, Estonsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Litva, Malta, Polsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo a domnievam sa, že niektoré z týchto krajín by si naozaj zaslúžili podporu, e, najmä teda tie, ktoré na tomto zozname nie sú a budem sa pozerať na kritéria pre výber krajín, pre financovanie a zároveň, či koreluje tento výber aj s tým, e, kde je aká, ako silná potreba. Otázka. Pokiaľ ide o otázky násilia na rómskych ženách, to je takisto špecifická otázka a vážny problém. Ale nebudem teraz hovoriť o jednotlivých detailoch. Smernica o rovnakom odmeňovaní žien a mužov. Bola tu otázka, ktorá bola formulovaná o tom, v tom odvorenom liste. Ešte zatiaľ neviem, či bola odpoveď, budem sa informovať. Zatiaľ som nebola informovaná o tejto záležitosti. A viaceré otázky sa týkali problematike, eh, problematiky žien v dozorných radách. Ja som optimistická a očakávam veľa. A viacerí z vás to tu tak aj povedali. A práve pokiaľ ide o ženy v dozorných radách a smernica, ktorá sa toho týka, tak dúfam, že ten môj optimizmus bude v tejto oblasti reálny, ak sa na to pozriem z obchodného hľadiska, ak to tak môžem povedať, tak musia podporiť túto smernicu dve malé krajiny a jedna veľká krajina. A teraz vás budem informovať o následnom. Všetky krajiny okrem jednej, ktorá sa teda zdržala pri hlasovaní, uviedli, že je potrebné riešiť problém schodku, pokiaľ ide o zastúpenie žien nielen v dozorných orgánoch, ale aj pokiaľ ide o vedenie firiem. Ukázalo sa, že tá rozmanitosť alebo diverzita, pokiaľ ide o správu firiem, to je niečo, čo blahodárne pôsobí na firmy, ale aj na hospodárstvo spoločnosti. Takže pokiaľ ide o cieľe, tak tam sme sa zhodli, ale pokiaľ ide o to, ako sa dopracovať k tým cieľom, tak tam sú určité výhrady. Výhrady ohľadne nástrojov, ktoré treba uplatniť. A to sú tie nešťastné kvóty. Chcem, aby sme pri ďalšej diskusie na rade, kde sa bude lobovať e, za zmenu názora, chcem, aby sa komunikovalo lepšie. Ide tu o tú diverzitu a tie kvóty ako také nie sú až také dôležité. To znamená, ide tu o proces, kde sa vyberajú kandidáti na základe férového výboru. Takže ide pre všetkým o kvalitu kandidátov. A pri hodnotení samotnom sa potom má uprednostniť pod zastúpené pohlavie, a to sú ženy. Takže tento proces je dôležitý. Takisto je dôležité, aby sa zdôrazňovalo to, že fantastický muž e, nemôže byť nahradený hoci ako ženou, ale že môže byť nahradený na takýto post iba kvalifikovanou ženou, ktorá má predpoklady na takúto prácu. Ak môžem k tejto téme povedať viac, tak by som povedala, že pokiaľ ide o média, tak k tomu sa snažím približiť cez tému diverzity a v Českej republike sa ma pýtala televízia, či som sa pýtala firiem, kde chcem dosadiť ženy, že čo na to povedali. A povedala som, že nie a bolo to krátko po začatí mojej práce, takže som sa spýtala minulý piatok a mala som tam zastúpenie veľmi dobre gulatý stôl, kde boli predstavitelia niektorých krajín. Protože jsme zjistili, že musíme si sami stanovit ten cíl E, k nap- Takže sú tam isté cieľe, ktoré vlastne súviseli s naplnením niektorých kvót, pretože tieto firmy potvrdili, že to je prospešné pre náš e, biznis. Okrem toho, že to je férové voči talentom medzi ženami. Zároveň hovorili, a to je tiež aj otázka, ktorá možno e, zaznela aj v spojitosti so vzdelávaním žien a pripravenosti z kvalifikačného hľadiska zaznelo aj to, že by sme možno mali lepšie pripravovať ženy pre pracovný trh a viac tlačiť na to, aby dievčatá, študentky, išli na technické odbory. Sa nezdráha. Aby sa teda nezdráhali študovať také obory, ktoré vedú potom do, technolo- do branže IT, ktoré potom môžu vyústiť do technologického výskumu. Zdá sa, že musíme jednoducho pri týchto opatreniach, musíme s nimi prichádzať oveľa skôr, pretože napríklad práve IT firmy Počítačové firmy hovoria, že potrebujú inovácie, že potrebujú mozky a potrebujú talenty a tieto sú, ako už bolo preukázané, sú zastúpené v rovnakej miere medzi mužmi a ženami. A pokým nevyužívame ženy, tak jednoducho nevyužívame 50% potenciálu. A toto si v Európe, dámy a páni, nemôžeme dovoliť. Takže ak zoberieme do úvahy tieto hospodárske hľadiska, tak potom téma ženy v eh, dozorných radách, Women on Boards, veľmi dôležité opodstatnenie. A ďalšia otázka, tu si dovolím určitý exkurs do určitých úvah, ktoré mám. Budem sa teda vyjadrovať k riešeniu týmto problémov. Ja som si preštudovala stratégiu pre rodovú rovnosť. a to končí v roku 2015. Naštoval som sa také spoločné, takisto spoločné vyhlásenie, pokiaľ ide o spoločný finančný rámec. Takisto som si preštudovala Európu 2020. Máme tu plno stratégií a to percentuálne vyjadrenie určitého pokroku smerom k lepšiemu, tak to je absolútne minimálne. Takže čo nás to brzdí? My jednoducho sa musíme v tomto prípade spýtať, či sú tu nejaké bariéry, kde, kde sa dá pohnúť legislatívnym spôsobom smerom k riešeniu. Viacero vecí sa legislatívne nedá riešiť a musíme tlačiť na efektívne kampane a musíme to riešiť aj prostredníctvom mimo legislatívnym spôsobom. Takže musíme sa pýtať aj to, že čo je najrychlejšie, čo je najintenzívnejšie v spoločnosti. Sú to zmeny technologické, ekonomické alebo právne a čo je teda v našej súčasnej dobe to dynamickou hybnou silou? Máme tu takisto aj sociálne zmeny. Máme teda tu ešte pred sebou veľa práce a chceme sa zhostiť tejto úlohy žien v spoločnosti a tu sa dostávame vlastne na úrovni kultúrnych rozdielov, na úroveň nejakých zvykov a tabu, ktoré sú z dobeho hľadiska ťažko meniteľné. Takže ak je tá cesta cez hospodárstvo lepšia, tak je možno dobre, že sa sústredíme na e, ženy v dozorných radách a na iné návrhy, ktoré sa týkajú hospodárskej oblasti, ktoré argumentujú tak, že pre hospodárstvo je dobre posilniť ženy vo vedúcich funkciách a dať im nejaké väčšie, e, väčšiu zodpovednosť sociálno-hospodárskú do rúk. Takže toto je tá cesta, na ktorú by sme sa my mali spoločne vydať, aby sme tie výsledky dosiahli rýchlejšie. A pokiaľ ide o ďalšie otázky, ktoré sa týkali materskej dovolenky, tak ja nemám ráda také, e, také taký pohľad e, mŕtvého chrobáka, akokoľvek sa to už v iných jazykoch nazýva. Takže ja nemám rada takýto prístup mŕtvého chrobáka a povedala som, že na rade budem lobovať za to, aby sme našli súhlas na rade. Ale nie som optimista, keď sa pozriem na situáciu kde máme v súčasnosti 8 krajín celkového počtu, ktoré neplnia ten požiadavok, tento, alebo očakávanie tejto smernice, ktorý bol neustanovený. A to je vlastne tých 18 týždňov materskej dovolenky a plný plat. Až potom zistíme, že tu máme takú smernicu, ktorá rieši túto záležitosť iba v malom počte členských krajín. A iste viete, že Nová komisia si stanovila za cieľ rast pracovných príležitostí. U nás na generálnom riaditeľstve sme to analyzovali, či tu je nejaké priame prepojenie na rast a zamestnanosť. A táto smernica je stanovená v súčasnosti tak, že bohužiaľ toto prepojenie tu nie je. Takže preto som ja vlastne už spustila diskusiu s pani Tyson ktorá je komisárkou pre zamestnanosť. Máme už, už založený aj expertný tím, tým odborníkov a pripravujeme návrh, kde viac dôrazňujeme teda rozšírenie možností žien na pracovnom trhu a to nie len tým, že sa zachová tá možnosť, že zostanú doma a budú príjmať peniaze, peniaze za to, že sa vlastne starajú o a ospravedlňujem sa za cynizmus, hovorili sme, že budeme hovoriť o hospodárskych faktoroch, že sa jednoducho starajú o daňových poplatníkov budúcich, ale samozrejme význam žien, ktoré sa starajú o deti, o nových Európanov, ten sa nedá vyčísliť. A mali by sme dať možnosť aj tým ženám, ktoré nechcú, aby im jednoducho ušiel vlak v práci a ktoré sa chcú do práce vrátiť skôr, aby mali tú možnosť rýchlejšie sa zapojiť do práce v tom zmysle, že budú mať určité výhody a úlavy. Takže aj toto vlastne vyplynulo z tej diskusie na úrovni Gulatého stola, ktoré som organizovala na úrovni predstaviteľov veľkých firiem. Žena, ktorá ide na matersku na dva roky, tak to povedali, stráca pre nás hodnotu, pretože jednoducho prepásla vlak. To je veľmi tvrdé, ja sa ospravedlňujem za to. Ja som bola smutná z toho, že som jednoducho sama opustila svoje deti predčasne a išla som do práce. Jednoducho dôvody boli vtedy pod také, ale firmy na to poukazujú celkom jasne. Určitú obdobie, kedy sa žena musí rozhodnúť. Keď sa rozhodne, že sa vráti skôr do práce, tak potom by mali mať tá žena a aj deti čo možno najlepšie podmienky. A teraz sa dostávame k niečomu, čo vlastne tá smernica v tej podobe, v akej je, nerieši a to sú vlastne tie podmienky, ktoré by mal zamestnávateľ umožniť ženám, ktoré sa chcú vrátiť naspäť do práce. A chceme vlastne takýmto spôsobom riešiť aj zodpovednosť mužov, pozrieť sa na to a mať určitú účasť na výchove detí, Takže toto je zhruba z mojej strany všetko. Tá polročná lehota, ktorú tu máme, očakávame, ako to celé dopadne, analizujeme to. Sú tu nové možnosti a bola by som rada, ak by sme v druhej polovici roku, ak sa to na rade nepodarí, priviesť do úspešného konca, aby sme už teraz v tejto chvíli mali nejaký text, ktorý by sme mohli dať a preskúmať. vo forme takej dopadovej štúdie. Pracujem veľa s angličtinou, takže niekedy poznám tie termíny lepšie v angličtine. Obchodovanie s ľuďmi, to tu bolo spomenuté. Áno, to je veľmi vážna problematika. Nie je to v mojom portfóliu, ale je to oblasť, ktorá, pokiaľ ide o legislatívu, sa rieši Máme na to kompetenciu ako Európska únia, a teda riešime to čiastočne formou smernice alebo prostredníctvom smernice o obetiach. A ešte tu máme k tomu aj A pokiaľ ide o to maďarské mesto, alebo tú otázku ohľadne toho maďarského prípadu, tak ja ďakujem za túto informáciu, preskúmame to vo všeobecnosti tu boli viaceré výzvy, ktoré tu zazneli, aby sme lepším spôsobom implementovali tie právne predpisy. To sa týka aj obchodovania s ľuďmi a ďalších predpisov. Takže zasadzujte sa za nové kampane, nové iniciatívy. Za to sa dostávajú jednoduché politické medaily, ale implementácia je už iná pesnička, pretože to súvisí s dôsledným monitoringom a jednoducho tu treba stále stúpať napätý predstaviteľom členských štátov, aby sa implementovala to, na čom sme sa tu hore dohodli na úrovni Európskej únie. Takže jeden z mojich záväzkov je ten, aby sme sa snažili plniť si prácu aj v tých oblastiach, ktoré nie sú až také zrejmé na vonok že nám predstavila svoju víziu a mala aj teda priestor na, na otázky a odpovede. Verím, že takýchto stretnutí bude viac a že tá spolupráca bude plodná. A my teda pristúpime k ďalšiemu bodu, a možno takú dvojminútovú prestávku, aby mali čas si presadnúť naši, naši hostia.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 It's, it's okay? Dobre, takže ešte raz srdečne všetkých vítam na hearingu k téme implementácia smernice o rovnakom zaobchádzaní so ženami a s mužmi vo veciach zamestnanosti a povolania. Tento hearing bude prebiehať v dvoch panelových diskusiách. O chvíľočku predstavíme aj hosti tej prvej panelovej diskusie, ktorá je o implementácii a rovnakom odmeňovaní mužova žien v praxi Eh, ale skôr ako prejdeme k panelovej diskusii by som dala slovo pani poslankyni anne záborskej eh, ktorá by nás uviedla do témy. ďakujem. Eh, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, vážené kolegyne, vážení hostia, prednášajúci experti, milí priatelia nie je žiadnym prekvapením, že po rokoch vykonávania smernice z roku 2006 e, 54 v členských krajinách je uplatňovanie rovnakých predpisov odmeňovania v praxi jednou z, najväčších problematických, jednou z najviac problematických oblastí smernice. E, platová nerovnosť medzi ženami a mužmi nezmizla, rovnako ako nezmizli rozdiely v zaobchádzaní, v zaobchádzaní s mužmi a ženami na trhu práce. V tejto súvislosti sa teším na prvú panelovú diskusiu s pani Edith Bauer, bývalou poslankyňou Európskeho parlamentu. Pani Bauer vynaložila množstvo času a energie na boj proti nespravodlivému a neoprávnenému zaobchádzaniu so ženami v zamestnaní, ktoré sa odráža v pretrvávajúcich e, rozdieloch v odmeňovaní. Bola som pritom, keď sa pripravovala e, a príjmala správa pani Bauer. E, pani Bauer sa snažila pripraviť prelegislatívny text, ktorý bude zmysluplný a ktorý bude mať aj svoju budúcnosť keď sa pozriete na ten text odporúčania, ktoré sú v závere tohoto textu, nenadarmo sa majú v titule napísané, že sú podrobné, pretože pani Bauer sa venovala niekoľkým oblastiam v týchto odporúčaniach od vysvetľovania e, pojmov e, cez sankcie až po zefektívnenie regulácie a politiky Európskej únie Zároveň som veľmi rada, že máme príležitosť diskutovať na túto tému aj s pani Eleonorou Sadavskajte z Európskej komisie, ktorá môže ponúknuť e, odborný pohľad experta na legislatívu o rovnakom zaobchádzaní ak chceme dosiahnuť také podmienky v zamestnaní a povolaní ktoré sú spravodlivé pre ženy a mužov a zaobchádzajú s nimi rovnako je veľmi dôležité pochopiť právny rámec a ťažkosti pre jeho uplatňovanie. Až potom môžeme presunúť našu pozornosť a sústrediť sa na prekonávanie prekážok, s ktorými sa stretávajú členské štáty. Je dôležité, aby táto správa preskúmala odporúčania pripravené komisiou, vyhodnotila ich a v prípade potreby doplnila o svoje vlastné Rovnako dávam veľký dôraz na dialog s odborníkmi na túto problematiku a záujmovými skupinami. Inštitúcie dohliadajúce na dodržiavanie rovnakého zaobchádzania, mimovládne organizácie a sociálni partnery musia byť súčasťou celkového snaženia o prekonanie pretrvávajúcich nerovností. Ako vieme, prijaté právne predpisy sú iba jednou stranou mince jej druhá strana nám ukazuje, že nerovnosti existujú z rôznych dôvodov, ktoré idú nad rámec toho, čo sa dá opraviť právnymi predpismi. Keď som si pripravovala tento text, tak som nevedela, čo povie pani komisárka pred chvíľou a povedala presne to isté, že problémy, ktoré sú v nerovnakom zaobchádzaní medzi ženami a mužmi, nepramenia len z legislatívy mnohorazí pramenia z myslenia ľudí a z rôznych iných eh, okolností, ktoré, eh, ktoré, ktoré existujú, ktoré sú prítomné. Tu je dôvod, prečo sa teším aj na tú eh, druhú diskusiu s pani profesorkou Verlo a pánom Kraverom z organizácie Business Europe. Náš dnešný hearing odráža základnú štruktúru návrhu správy, ktorá bude podrobnejšie rozpracovaná tak, aby zužitkovala naše dnešné diskusie. Ja by som sa chcela hneď v úvode všetkým poďakovať, ktorí sa podielali na príprave tohoto hearingu a keďže už aj tak máme časový sklz, budem veľmi rada, keď začnú naši experti svoje e, prejavy. Ďakujem vám pekne. Ďakujem veľmi pekne, takže ja hneď odozdám slovo prvej dáme, ktorá vystúpi, je to bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu, pani Edith Bauer. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Nemôžem sa nepotešiť z tejto situácie, že hovoríme tu tri, jedným jazykom, ale týmto, že sa poďakujem vôbec za pozvanie. Je to naozaj e, vyznamenanie, že môžem, môžem byť pri tom, ako sa celá záležitosť posúva a pokúsiť sa naozaj posunúť e, túto záležitosť. E, budem hovoriť ďalej anglicky, pretože, pretože ako vidíte, e, prezentáciu som si pripravila v angličtine. So, focusing on gender pay gap, what is the... Zameriavam sa na rozdiel v odmeňovaní a to je jadrom práve práce na prepracovaní, ako aj follow-up správe. Troška z histórie veľmi stručne. Poprvé článok 119 e, rímskych zmluv, kde sa hovorí o zásade rovnakej pláce za rovnakú prácu, kde sa hovorí práve, že muži aj ženy majú byť rovnako odmeňovaní za rovnakú prácu. Možno viete, že hlavným dôvodom nebola zásada rovnakého zaobchádzania. Hlavným dôvodom bolo vytvoriť podobné podmienky pre hospodárskú súťaž v obuvníckom priemysle. Samozrejme, každý ďalší, každá ďalšia zmluva opakovala túto zásadu vrátanie druhej Lisabonskej zmluvy a chcem poukázať na to, chcem poukázať na článok 157, ktorý rieši rovnakú odmenu a to najmä odsek 3 tohto článku, kde sa zdôrazňuje, že Európsky parlament má prijať opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásady rovnakej pláce za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Chcem zdôrazniť túto časť legislatívy z jedného dôvodu. Ide o to, aby sme úplne jasne povedali, že zodpovednosť Európskeho parlamentu je v tejto otázke nespochybniteľná. Nedá sa jej obísť, nemôžete dosiahnuť vlastnú zodpo- Nemôžete presunúť svoju zodpovednosť na podniky alebo členské štáty. Nemôžete presunúť zodpovednosť na sociálnych partnerov, na nikoho. Vy máte veľmi jasnú zodpovednosť, pokiaľ ide o legislatívu. Ako viete, a pani Záborská už to povedala, že legislatívy je veľa na túto tému ako viete, máme legislatívu, ktorá má aj 40 rokov a to, o čom hovoríme teraz, je smernica, tzv. prepracovanie, ktorá má nahradiť popri e, smernici 75 aj iná smernice, napríklad o dôkaznom bremene, rovnakom zaobchádzaní, o situácii v sociálnom zabezpečení a podobne. Na druhej strane je to tak, že máme tu e, e, na jednej strane legislatívu, na druhej strane realitu. A ja by som vám chcela ukázať niekoľko obrázkov z Eurostatu, ktoré dokumentujú rodové rozdiely. Zaujímavé je to, že to nie je nič nové, že sa tu objavuje nové, nový rozdiel medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o e, vysokoškolské vzdelanie. Tam je e, rozdiel minus 8 Táto, Tento rozdiel sa rozširuje, zväčšuje a spôsobuje veľké problémy E, na trhu, ktorý by som nazvala trhu s manželskými partnermi. Tento výbor skôr či neskôr sa bude musieť zaoberať aj, týmito, aj týmto rozdielom, pretože to nie je jednoduchá situácia. Máme oveľa viac e, mladých chlapcov, ktorí odchádzajú predčasne zo školy, teda skôr ako dievčatá. A tá, táto strana života, tento aspekt života je tiež vec, ktorá si vyžaduje viac pozornosti. Chcem sa teraz vrátiť k otázke rodového rozdielu. Vidíme veľký rozdiel, pokiaľ ide o mieru zamestnanosti. Tento rozdiel je teraz 12 a prognoza je taká, že pri takomto postupe dosiahneme cieľ stratégie 2020 v roku 2030. Ďalšia vec, ďalší rozdiel, ktorý vidíme, je rozdiel v odmeno, odmeňovaní za prácu. Je to smutný pokrok, ktorý tu vidím, pretože teraz máme podľa predbežných údajov za rok 2012 rozdiel 16,5 medzi mužmi a ženami. A opäť, toto sú len predbežné údaje. Predpokladám, že ešte keď získame údaje z ostatných krajín, ktoré chýbajú, ten rozdiel bude väčší. Potom tu vidíme aj rozdiel v hodinách. Podľa Eurostatu máme 32 e, žien v pracovnom vzťahu v, na čiastočný úvezok, 32 Je to pomerne veľa a znamená to aj veľký rozdiel tu v počte hodín, odpracovaných hodín. A vidíme potom veľké rozdiely aj medzi členskými štátmi. Bývalé socialistické krajiny ukazujú obraz toho, že ženy pracovali na plný úvezok, ale potom tu máme niektoré krajiny z bývalej západnej Európy, kde je úplne iná kultúra práce, ako aj modely štruktúry vzorce zamestnanosti žien. Toto všetko môžeme vynechať a teraz si pozrime rozdiel v celkových príjmoch a toto je práve ten rozdiel, ktorý ukazuje, aká závažná problematika je otázka rodovej nerovnosti v odmeňovaní. Tento obrázok ukazuje, že počas vášho života je, tá cel, je ten celkový rozdiel 37 Ženy zvyčajne v priemere zarábajú o 37 menej za svoju celoživotnú prácu v porovnaní s mužmi. A keď sa teraz vrátime k údajom, tak hlavná časť tohto rozdielu je tvorená práve rodovými rozdielmi v odmeňovaní, 19 percentami rozdiel odpracovaných e, hodín a 40 percentami v miere zamestnanosti. Záver je taký, že dôchodkový rozdiel je 39% v Európe. 39%. Samozrejme, Prepracovaná smernica nepriniesla očakávané zmeny a my, si, my sa tešíme alebo očakávame správu, ktorú teraz pripravujete do 15. februára 2013 najpozdejšie, ako sa tu hovorí v článku 32 ale situácia, ako vidíme, bola oveľa zložitejšia a celkom iná. A preto, keďže máme takú starú legislatívu, legislatívu, ktorá nie je dostatočne silná, nie je dostatočne účinná, tak sa snažíme povzbudzovať komisiu v tom, aby pripravila legislatívne zmeny a preto sme pripravili správu, ktorá žiada komisiu o presnejšie vymedzenia, definície, ktorá by pripravila povinnosti na strane členských štátov, ktoré by zmenili situáciu napríklad v oblasti transparentnosti odmeňovania, pretože považovať odmenu za prácu za súkromnú informáciu alebo skrývanú situáciu vytvára veľmi zvláštnu situáciu, ťažkú situáciu pre sociálnych partnerov, pre jednotlivcov, keď keď vlastne neviete, čo by ste si mohli pýtať alebo žiadať, a to je veľmi zlé rokovacie postavenie, vyjednávacie postavenie. Preto sme žiadali o určité audity, správy, aby sme videli, aká je úroveň odmeňovania, bez toho, aby sme sa dotkli práva na ochranu osobných údajov. súvislosti s osobnými údajmi, najmä osobnými údajmi osôb. Ako sme mohli vidieť, je tu pomerne veľký nedostatok eh, adekvátneho hodnotenia a klasifikácie jednotlivých pracovných eh, kategórií alebo povolaní. A preto v tomto smere požadujeme väčšiu mieru usmernení v tejto oblasti. A potom je tu ešte ďalšia téma, to sú tie orgány pre podporu rovnosti, takzvané vlastne inštitúcie, ktoré podporujú rovnosť medzi e, pohlaviami a boli tu pomerne silné hlasy, ktoré sa objavili v rámci diskusie a síce hovorili, že legislatíva je dobrá, e, len tie nápravné opatrenia sú slabé ženy by mali e, ísť na súd a vlastne tam sa domáhať svojich práv. Ale na druhej strane veľmi dobre vieme, že takéto prípady sú veľmi vzácne. A zároveň v odlišných členských štátoch je skrátka veľmi odlišná právna prax v niektorých prípadoch eh, sú takéto súdne konania bez poplatku, v iných prípadoch sú pomerne náročné, sú drahé, aby ste vlastne začali takéto súdne eh, spory. No a preto eh, vlastne orgány zabezpečujúce rovnosť majú častokrát veľmi malé právomoci, ako sa môžu reálne vysporiadať s takýmito problémami a ako môžu napríklad uplatiť nejaké pokuty, ktoré by boli uvalené firmám, ktoré porušujú daný princíp. Zároveň k sociálnemu dialógu e, tu sme mohli vidieť, že otázka rovnakej mzdy má veľmi nízku mieru preferencie. Čo žiadame, je, aby tu bol zahrnutý aj princíp rovnakej mzdy, ktorý bude zakotvený už vlastne vo verejných E, zmluvách alebo v, v globálnych zmluvách, ktoré pokrývajú verejné inštitúcie. A v tomto smere je nevyhnutné pokračovať v tomto mainstreamingu. E, prosím, majte to na pamäti, keď budete diskutovať o novej legislatíve, keď budete diskutovať o nových e, legislatívnych návrhoch v rámci štruktúrálnych opatrení, aby ste tento princíp dali ako podmienku pre štruktúrálne fondy, pretože bez nich bude vlastne vždy veľmi ťažké presadzovať takýto princíp a jeho uplatňovanie v praxi to, čo vidíme, je, že tu máme veľmi slabé sankcie. A ak si predstavíte, že tie firmy, ktoré porušujú veľmi jednoznačne základný princíp eh, rovnej mzdy, tak e, sú to tie firmy, ktoré majú rovnaký prístup následne k verejnému obstarávaniu, k eurofondom, ako tie, e, ktoré platia rovn, vlastne rovnakú mzdu mužom aj ženám. Takže sú takýmto spôsobom znevýhodňovaní. Preto sa mi zdá, že e, v tomto smere môžeme urobiť my viac aj vy viac. A zároveň by bolo asi dobré, aby sme jasnejšie zdôraznili, čo máme na mysli a síce, aby sme podporili aj zmenu smernice o práci na čiastkový úvezok. To, čo tu zatiaľ vidíme alebo čo sledujeme, je, že komisia prišla so smernicou, ktorá bola spomenutá už aj komisárkou. Bola to smernica o ženách v správnych radách. A takéto legislatívne zmeny ktoré sme očakávali od komisie a ktoré sme aj teda chceli, aby komisia predstavila, tak tieto zmeny sa objavili v odporúčaní, ktoré bolo vydané pred 8. marcom minulého roka. Aký je teda obsah tohoto odporúčania? Tu by som chcela privítať predovšetkým všetko to, čo bolo urobené. Moja otázka znie, či, ak teda legislatíva nefunguje, tak e, bude fungovať odporúčanie? Mne sa zdá, že áno. Je tu naozaj veľa e, dôvodov a v prípade legislatívy nemôžeme zabezpečiť nejaký zázrak. Ale to, čo je vo vašich rukách, je dosiahnuteľné legislatívou. Nemôžete zmeniť štruktúru hospodárstva alebo nemôžete zmeniť horizontálnu segregáciu. Ale to, čo by ste mali a mohli spraviť, je zmena legislatívy. Pretože bez legislatívy, bez hlbokých a rozhodočných zmien v legislatíve eh, budeme čakať ďalších 80 eh, rokov na to, aby sme eh, ukončili mzdu, teda priepasť v mzdovom odmenovaní žien a mužov. Máme tak spraviť? Ja myslím, že odpovede vo vašich rukách. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pevne dúfame všetci, že to tých 82 rokov nebude trvať, ale aby sme sa vtesnali do nášho programu aj do času, teraz poprosím zástupkyňu Európskej komisie, Eleonoru Sadauskajte o krátky príhovor. Skúsime sa tiež do tých desiatich minút nejako zmestiť, aby potom bol priestor na otázky. Samozrejme, ak už máte otázky, tak priebežne sa môžete hlásiť, aby sme si zaznamenali vaše mená. Ďakujem. Uh, you, uh... Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som rada počiarkla, Rada by som počiarkala túto tému, ktorú komisia zdôrazňovala už v mnohých témach. E, týka sa to najmä rovnosti medzi mužmi a ženami, nachádza sa v stratégii komisie do roku 2015. Treba si uvedomiť, že toto má zásadné dopady najmä na e, tempo rastu a zároveň tvorbu nových pracovných príležitostí. Komisia pravidelne e, zdôrazňuje, aké sú ekonomické aj sociálne dôvody pre znižovanie e, týchto mzdových rozdielov. Očakávané dobré dopady sú lepšie využívanie kapacita potenciálu, umožníme to, aby ženy lepšie prispeli k ekonomike ako takej, zároveň dokážeme účinnejšie vytvárať dobrý imič firmy a zároveň E, takýto mzdový, mzdové rozdiely sú, alebo môžeme e, vlastne vysvetliť viacerými dôvodmi. A častokrát sa tam spája viacero rôznych e, dôvodov. Ako hovorila aj pani Záborská, je nevyhnutné, aby sme to mali spoločné úsilie všetkých aktérov, ktorí musia byť spoločne zapojení do tohoto procesu a musia konať jednotne. Účitné uplatňovanie existujúceho právneho rámca je v tomto smere kľúčové, aby sme dokázali sa vysporiadať s problémom Um, mzdových rozdielov. Komisia neustále monitoruje správne uplatňovanie a presadzovanie legislatívy na národnej úrovni, najmä za ustanovení o rovnakom zaobchádzaní a sme, vlastne monitoruje aj tú tzv. recast smernicu, teda prepracovanú smernicu. A zároveň um, monitorujeme aj uplatňovanie štátnych pravidiel. V tomto smere komisia aj schválila správu, ktorá má na starosti, e, ktorá špecificky skúma túto oblasť. Účinné uplatňovanie tejto smernice národnej úrovni e, bolo spojené aj s odpoveďou na požiadavky Európskeho parlamentu, ktoré boli vyjadrené v uzneseniach z rokov 2008 a 2009 a ktoré boli zamerané najmä na ehm, rovnaké odmeňovanie a praktické ustanovenia. Tam, bol naznačený, tam bola naznačená praktická cesta dopredu, ako účinnejšie uplatňovať túto smernicu a zároveň tu boli naznačené témy, ktoré mali byť eh, čo najurgentnejšie, ehm, najurgentnejšie implementované v praxi. Boli tu témy, ktoré zdôrazňujú to, že e, je nevyhnutné, aby sme na úrovni štátov, ale Európskeho spoločenstva čo najúčinnejšie bojovali proti mzdovým rozdielom. Treba v tomto smere čo najúčinnejšie e, implementovať odporúčania Európskeho parlamentu a zaviesť systém klasifikácie. Ďalej by tu mal byť aj e, dobrý prehľad judikatúr už existujúcich, ktoré vytvoril Európsky súdny dvor a súd pre ľudské práva a zároveň by to mali byť eh, ďalšie medzinárodné právne dokumenty. Štvrtý dokument eh, zahrňa eh, najlepšie postupy na úrovni členských štátov, ktoré sumarizujú úspešné postupy, ktoré boli zavedené. Pevne veríme, že takýto dokument e, účinne zapojí e, európske orgány, národné orgány, súdy a prokuratúry, aby účinnejšie presadzovali takéto právo a zároveň uľahčí, aby sa aj obete takéhoto nerovného zaobchádzania dokázali domôcť svojich práv. Táto správa zároveň aj zahrňa to, že v budúcnosti by tu mala byť e, účinnejší priestor pre presadzovanie práv, ktoré sú e, zahrnuté v smernici. Treba povedať, že účinnejšie presadzovanie je a zdá tá najproblematickejšia časť tejto smernice. Je to najlepšie dokázané tým pretrvávajúcim rozdielom medzi mzdami mužov a žien, ktorý sa nezmenšuje. Je to diskriminácia, tá diskriminácia e, vlastne môže byť napadná len na úrovni jedincov, na úrovni národných súdov Prekážky v oblasti účinného implementovania e, tejto smernice sú najmä nedostatok transparentnosti v týchto systémoch, nedostatok právnej istoty, ďalej nedostatky alebo teda absencie v oblasti jasných definícií a porovnateľnosti rovnakých pracovných pozícií a zároveň sú to vlastne procedurálne prekážky, ako napríklad dĺžka a náklady na súdne konanie, ako aj nedostupnosť informácií a právneho poradenstva ktoré umožňujú, neumožňujú účinne sa domáhať svojich nárokov. Účinné presadzovanie e, smernice o rovnom odmeňovaní Ehm, vlastne záleží od odvahy jednotlivcov presadzovať svoje práva na súde. Hoci sa zdá, že e, počet prípadov, ktoré boli odkázané na národné súdy, je veľmi nízky e, vo väčšine členských štátov. Zvýšená, zvýšené povedomie a transparentnosť by mali možno podporiť odhodlanie jednotlivcov, aby dokázali e, účinnejšie presadzovať svoje práva na súdoch Väčšia transparentnosť by možno mohla eh, aj počiarknúť zaujatosť voči eh, pohľaviam a zároveň eh, jasnejšie ukáže, aká je mzdová štruktúra daných firiem a umožní postihnutým lepšie sa domáhať svojich práv. Zároveň musíme brať do úvahy aj následné odporúčania, ktoré e, predniesol Európsky parlament. V marci tohoto roka Európska únia schválila odporúčanie o posilnení princípu rovnakého odmenovania mužov a žien v rámci plnej transparentnosti. Po prvýkrát členské štáty dostali sadu nástrojov, konkrétnych opatrení, ktoré e, môžu vlastne pomôžu lepšie presadzovať legislatívu, ktorá má prekonať tieto mzdové rozdiely. Ehm, komisie odporúčajú bol prijatý prístup šitý na mieru, ktoré podporia takúto plnú transparentnosť. Je tu napríklad aj možnosť e, zamestnancov domáhať sa informácií o mzdových hladinách, ehm, platové audity a zároveň aj presadzovanie týchto práv v rámci kolektívneho vyjednávania komisia ponecháva na členských štátoch, aby si vybrali adekvátny mix opatrení, ktoré chcú využiť v tomto smere. Členské štáty boli vyzvané, aby notifikovali tie opatrenia, ktoré boli v tomto smere prijaté do konca tohoto roka. A zároveň to umožní komisie, aby podrobne monitorovala toto opatr- tieto opatrenia a zároveň aj potenciálnu potrebu ďalších takýchto opatrení a právnych nástrojov. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, takže teraz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 v pozícii, že mám podobný, alebo teda rovnaký materský jazyk ako túto kolegyňa, niekdajšia kolegyňa za Slovensko, pani Bauer, takže chcem jej zablahopriať k veľmi dobrému výskumu, ktorý vykonala. Ja sa veľmi teším na to, ako si prečítam konečnú správu. Keď sa zároveň aj pozeráme vlastne na judikatúry, ktoré prichádzajú do súdov, to je tiež veľmi zaujímavý vývoj. O tomto sa nebudem teraz hádať, ale mne táto téma prichádza veľmi ťažko uchopiteľná, že aj po toľkých rokoch keď sme tu mali tento princíp jasne vytýčený a je jasne zakotvený v zákone a nachádza sa v európskych štandardoch a jasne vlastne máme vytýčené, že za rovnakú prácu musí byť daná rovnaká mzda, tak ako je možné, že keď my schválime nejaký legislatívny dokument, tak to nemá nejaké dopady na reálnych ľudí, na reálne ženy v praxi? Ja myslím, že s pomocou eh, toho, tohoto výskumného dokumentu dokážeme účinnejšie konať. Je dôležité, aby sme dostávali čo najviac prípadov pred súdy s pomocou právnikov a zároveň, aby sme dokázali spúšťať aj čo najúčinnejšie mediálne kampane, aby sme dokázali vlastne sledovať vývoj týchto súdnych prípadov v rámci celého konania. A mali by sme ich dostať, dokázať dostať aj pred európske súdy a mali by sme sa tiež pozerať na existujúce právne nástroje, ktoré máme, ktorá je presazovaná, ktorá je už prijatá, aby bola účinnejšie zavedená do praxe. Máme tu celý rad rôznych projektov, ktoré môžu, byť, ktoré môžu súvisieť s právami žien. Máme tu celý rad rôznych projektov, ktoré sú podporované a ktoré sú organizované eh, EIGE. A myslím si, že by bolo veľmi bol veľmi užitočný projekt, keby sme takýmto spôsobom dokázali konať aj priamo v teréne. Aká by bola vaša reakcia, ak by sme to mali takýto, takéto testovacie prípady, ktoré by sme vlastne sledovali od začiatku až do konečného rozsudku? A keď hovoríme o rovnakej mzde za rovnakú prácu, tak e, je to trošku taký, taký, taký iluzórny pojem, na jednej strane, keď si to povieme, pretože my tu na jednej strane hovoríme o tom, že muži a ženy vykonávajú rovnakú prácu, ale tí z nás, ktorí žijú priamo v teréne, tak veľmi dobre vieme, že dochádza aj k zásadnej diskriminácii vo výbere na pracovné pozície a zároveň eh, mali by sme možno hovoriť o odmeňovacích, ako keby o platových kategóriách v rámci firiem a o tom, aké sú vlastne rozdiely medzi, povedzme, občanmi, ktorí prichádzajú z centra, alebo e, ktorí, medzi občanmi, ktorí sú z daného členského štátu a občanmi, ktorí sú, povedzme, z východnej Európy a sú odmeňovaní úplne inak. Takže naozaj by sme mali zabezpečiť to, aby teda nielen rodové rozdiely, ale aj geografické rozdiely v odmeňovaní v jednej firme boli eliminované. E, mali by sme sa možno pozerať na to, že kto patrí k národným menšinám, menšinám, národnostným menšinám, náboženským menšinám a títo ľudia sú inak odmeňovaní. Pozeráme sa teda, mali by sme komplexne vnímať tieto úrovne diskriminácie a ako to všetko prispieva k takej komplexnej diskriminácii. Je to veľmi zlá situácia, ktoré treba spoločne čeliť a dokážeme to tým, že dokážeme využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší do diskusie, nech sa páči, kto by chcel položiť otázku. Um... Ak nie, tak ja sa ešte chcem spýtať um, také, také dve otázky. Jednak, um, ktoré sú sektory, uh, kde, kde, by, kde je táto priepasť medzi odmeňovaním mužov a žien taká najviditeľnejšia a kde by sme si teda mali dávať pozor. Um, a, a druhá otázka súvisí, možno aj pani uh, bývalá poslankyňa Bauer bude vedieť, o čom hovorím. Na Slovensku bola veľká billboardová kampaň, uh, aj kampaň v televíziách, kde malé dievčatko so smutným výrazom hovorilo, že keď vyrastie, bude zarábať menej. A chcem sa spýtať, že či sa dá vyčísliť, alebo či, či viete nejako ohodnotiť, aký má dosah takáto kampaň, či naozaj pomôže zlepšiť tú situáciu, pretože sa to, táto konkrétne kampaň stretla aj s kritikou, že ide len o vyhodené peniaze. Takže nakoľko, nakoľko takéto kampane prispievajú k tomu, že sa tá situácia potom následne zmení. Či máme nejaké dobré skúsenosti z iných krajín, kde následne potom um, sa zmenila tá situácia v odmeňovaní. Ďakujem pekne. Sú ešte, nech sa páči, pani poslanka Záborská. Ďakujem veľmi pekne za, <clears throat> za tie čísla, ktoré e, pani Bauer predstavila a hovorila o tom, že, že ten e, rozdiel, ten celkový rozdiel v príjmoch je až 37 Hovorila o tom, že sú tam odpracované hodiny, miera zamestnanosti, rodové rozdiely. Kde by zaradila materstvo? Ako materstvo vplýva na e, to, zniž, to, to nerovnaké odmeňovanie, pretože e, vieme dobre, že vlastne tento, tento rozdiel sa naplno rozvinie hlavne po prvom tehotenstve. Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie otázky, tak by som odozdala... If... Nech sa páči. Neviem, kto začne, pani Bauer najskôr. Köszönöm szépen, akkor én magyarul válaszolni. És köszönöm a kérdést is. Igaz, hogy több kérdés. Ďakujem pekne, dovolte mi, aby som teda reagovala v maďarčine. Nebudem môcť reagovať na každú konkrétnu otázku, ktorá tu odznela, pretože máme určité časové obmedzenia, ale predsa len treba povedať, že sme tu mali už viacero diskusí debát, ktoré sa týkali toho, že ktorým smerom by sme sa mali uberať. Už sme vlastne o tom hovorili v roku 2012. My jednoducho musíme uplatňovať tú legislatívu, ktorú máme v platnosti v súčasnosti. A istotne si Kristýna pamätá, pani Luling hovorila svojho času, že sa záležitosti dostali až pred súd a ak, čo získalo vlastne Luxembursko vtedy, ale na druhej strane tie otázky, ktoré tu máme, sa týkajú aj toho, že čo by sa malo spraviť, ak nejaká právna norma jednoducho nemala nejaký hmatateľný výsledok v priebehu takého dlhého obdobia ako je 40 rokov, že čo treba urobiť. Áno, to sú veľmi ťažké otázky a tie odpovede sú ešte ťažšie. A ja by som chcela naznačiť, že máme veľmi málo právnych prípadov, podobného charakteru. A vlastne e, dôvod je ten, že ak to nič nestojí, ak to niekoho nič nestojí, aby to dostal, aby dal vec určitú na súd v Luxembursku, Môžeme sa napríklad pozrieť na prípad na Slovensku. Jednoducho musíte zaplatiť veľké sumy peniazy na to, aby sa takáto záležitosť vôbec dostala na súd. Uh, hoci bolo pozitívne odporúčanie v tejto konkrétnej záležitosti, predsa len tu nebola žiadna záruka, že tu bude nakoniec úspech, e, e, alebo rozsudok bude úspešný prospech žiadateľa. Ak jednoducho tu nemáme žiadne sankcie, tak nič nezmôžeme. Jednoducho je to na členských štátoch, aby konali v súlade s predpismi, ktoré máme na úrovni Európskej únie a ktoré majú aj oni vlastné. Ale jednoducho tí, ktorí nedodržiavajú tie hlavné princípy, by možno nemali mať rovnaký prístup k európskym peniazom ako tie štáty, ktoré jednoducho plnia tie pravidlá a princípy, ktoré sú tu v platnosti. Takže pravdepodobne potrebujeme takéto dvojaké riešenie. Možno by sme teda mohli hovoriť o vynútení realizácie tejto platnej legislatívy a prostredníctvom možno takýchto sankcií. Ja si nemyslím, že takéto riešenie by bolo možné bez toho, že by sme zmenili zákony, pretože ak zákony nemali žiadny vplyv v priebehu 40 rokov a pravdepodobne nebude mať už teda žiadny vplyv ani v budúcnosti, to znamená, nič sa nezmení. A Takisto je tu ďalšia zaujímavá vec, nebudem teraz hovoriť ku všetkému detailne, ale predsa len to, čo sme tu počuli, máme tu rozdiel ktorý sa zmenšuje. Ale nie všade, pretože keď porovnáme obdobie od roku 2012, pokiaľ ide o dozorné rady, tak tam sa jednoducho zlepšila situácia. Ale predsa len, aby som odpovedala na tú otázku, že čo musíme urobiť na to, že keď jednoducho zákony nemajú žiadne výsledky počas 40 rokov, tak možno potrebujeme iný prístup možno budeme musieť zmeniť zákon samotný alebo predpisy samotné. A toto je vlastne to, čo sme žiadali od komisie. A dúfame, že v určitej fáze sa toto dostane aj na program v komisii. Treba povedať, že veľmi dlho, veľmi dlho e, som bola toho názoru, že e, veda a výskum je ten sektor, kde e, sú najmenšie rozdiely potom, potom e, som stret, sa stretla e, so zástupkyňami tohoto sektoru, kde mi povedali, že vôbec nemám pravdu a že tomu tak nie je. E, to, čo sa dá vidieť zo štatistík, že vo verejnom sektore sú tieto rozdiely menšie a sú priepastné v súkromnom sektore. E, pokiaľ ide o kampaň, e, rada by som podotkla, že tá kampaň bola európska kampaň, takže predpokladám, že komisia, zástupkynia komisie na to odpovie. A e, kam by som zaradila materstvo, tam je absolútne jednoznačná súvislosť, čo pani Záborská aj povedala, že kým, kým tieto rozdiely sú nebadateľné medzi mladými E, absolventami, medzi mladými ľuďmi na, na pracovnom trhu. V tom momente, keď sa vráti e, z prvej materskej dovolenky, tieto e, rozdiely sa objavia a v ďalšom živote sa len prehlbujú. Takže to sa, to sa objaví vo všetkých tých rozdieloch, či už v tom, že žena je skôr náklonná ísť na, na part-time teda na čiastkový pracovný úvezok, keď má dieťa, že je tam nižšia zamestnanosť, e, pretože je nútená, keď to nemá ako riešiť, zostáva doma. A samozrejme e, v platových rozdieloch je to evidentné, tam je to bez debaty. Štatistiky veľmi jasne ukazujú, že ten rozdiel vzniká po návrate e, z prvej materskej dovolenky. thanks. Um, indeed, I, I agree, but Ďakujem pekne, ja súhlasím, že zmena zákona je iba určitým riešením. Potrebujeme skôr takú zmes širších postupov na to, aby sme sa vysporiadali s týmito nerovnakými platmi pre mužov a ženy. A preto sa sústredíme na efektívne uplatňovanie súčasnej legislatívy, ktorú máme, ktorá sa venuje tejto problematike a Dúfame, že najnovšie prijaté odporúčanie, pokiaľ ide o transparentnosť platov, že to jednoducho bude jedným z nástrojov, ktorým sa vyhneme tejto problematike, že to jednoducho bude určitým povzbudením, aby sme zabezpečili rovnakú mieru vyplácania alebo rovnaké platy tak pre ženy ako aj pre mužov. A pokiaľ ide o ten koncept e, rovnaká práca, rovnaká hodnota, tak my v našom odporúčaní poukazujeme na to, že by sa to malo vyhodnocovať predovšetkým z pohľadu objektívnych kritérií, ako napríklad vzdelanie, profesijná skúsenosť, ako aj zaškolenie, zručnosti, schopnosti. To sú všetko kritéria, ktoré sú stanovené, eh, ktoré sú stanovené už v rozsudku súdneho dvora. Takže na záver by som už uviedla iba toľko že nedávno prijaté odporúčanie komisie vlastne kombinuje podporu horizontálnych krokov, aby sme sa venovali tejto problematike spolu s flexibilitou, ktorá je potrebná na to, aby sme sa vysporiadali s komplexnosťou problému fenoménu nerovnakých platov a rozdielov, ktoré tu máme medzi jednotlivými členskými štátmi. Bohužiaľ, nemôžem vám poskytnúť viac informácií ohľadne európskej kampane, o ktorej ste hovorili. Bohužiaľ odpovede. Samozrejme, asi sme tému úplne nevyčerpali, dalo by sa v nej pokračovať, ale vzhľadom k tomu, že už máme len hodinu k dispozícii našich eh, vzácných tlmočníkov, tak prejdeme k druhému panelu, a kde poprosím teda, aby eh, sa prišli posadiť naši ďalší hostia, ktorými sú pani profesorka Majky Verlu a za Business Europe pán Guillaume Cravero. Ďakujeme veľmi pekne, vážené dámy. A prejdeme k druhému panelu, ktorý sa nazýva, ktorý je taký optimistický a cesty, ako zlepšiť rovnosť príležitosti. Chceš niečo na úvod?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 Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Podelím sa s vami o svoje skúsenosti ohľadne zlepšenia rovnakých príležitostí a presadzovania riešení. Vyčuli, po, počuli sme tu už viacerých rečníkov, ktorí hovorili o tom, že je najvyšší čas, aby sa už urobili nejaké zmeny, pokiaľ ide o nerovnaké platy medzi ženami a ženami, pretože pokrok je veľmi pomalý a bohužiaľ niekedy to je celé zahatené, takže to ide skôr dozadu ako dopredu. Takže problém s nerovnakými platmi. Čo, čo tu ide? Myslím, že nesmieme zabúdať na to, že tento problém nie je problémom, ktorý je tu nejako osamotené. Je to skôr problém, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v ďalšej podpore rodovej nerovnosti vo všeobecnosti, pretože je to skôr priamým vyjadrením takejto rodovej nerovnosti v oblasti hospodárstva, ale zároveň to má ďaleko siahle dopady aj nad rámec tejto domény oblasti a jednoducho tieto nerovnaké platy sa potom pretávajú do ostatných oblastí. Ale potom, pretože platy sú nerovnaké, to jednoducho podporuje ďalej tú nerovnosť v ďalších oblastiach. Takže tento systém musíme jednoducho zmeniť. A zmenenie tohto nerovnakého platu pre ženy a mužov je tým riešením, ktoré by možno bolo potrebným. Pani Baverová poukázala na to, že to je vlastne kompetenciou Európskeho parlamentu urobiť to. Ďalšie oblasti sú napríklad násilie. My vieme, že nerovnaké platy jednoducho podporujú aj problém domáceho násilia. My vieme, že aj sexuálne zastrašovanie vedie k tomu, že ženy jednoducho si nevyberajú také oblasti pre prácu, pretože majú pocit, že by mohli byť tam zastrašené nelegálne. A majú na to právo. Takže to znamená, že pokým bude takýto problém s nerovnakými platmi, tak to bude mať vplyv aj na takéto násilnosti a toto zasa bude mať dopad na iné oblasti, napríklad na hospodárske oblasti a toto sa takto celé zamotá ako začarovaný kruh. A pokým sa to nepreruší, tak to nebude mať žiadne riešenie. To sa týka aj občianskej spoločnosti. Všade to funguje rovnako. Ľudia jednoducho vychádzajú e, z tých e, predpokladov, že aké sú tu rozdiely v tých platoch. Kto bude doma s dieťaťom počas materskej dovolenky. Na základe tohoto sa robia veľmi dôležité rozhodnutia zo strany rodičov. A to potom znamená, že jednoducho táto úloha nerovnakých platov je veľmi veľká a preto sa musí riešiť. A toto je to dobré východisko pre naše riešenia. Takže aký problém tu vlastne pred sebou máme. Už to vlastne odznelo aj v tej peknej správe, ktorú pani Bauerová pre nás pripravila svojho času, že to jednoducho vyplýva z viacerých interakcií, nie len medzi týmito jednotlivými doménami, ale aj medzi jednotlivými štruktúrami a tým, čo vlastne ľudia robia a čo si zvolia. Takže je to komplexné a my v sociálnych vedách hovoríme, že to je komplexná interakcia medzi štruktúrou a agentom. Takže Nikdy tu nie je plné odhodlanie ľudí iba zo strany štruktúry. Takisto tu nemáme iba plnú mieru voľného rozhodnutia alebo slobodného rozhodnutia pre ľudí, aby sa rozhodli, ako chcú žiť. My nemôžeme očakávať, že každé ľudské e, konanie bude mať nejaké neočakávané výsledky. Takže ak sa pozrieme na tento, tieto nerovnaké platy a na tie problémy, ktoré s tým súvisia, tak nie je veľmi produktívne zamýšľať sa nad tým, že to je nejaký zlý duch, e, ktorý by platil ženám málo to je skôr to neočakávaný úmysel, ktorý je vlastne za tým. Avšak má to určitý charakter také čiernej skrinky, pretože veľa ľudí si uvedomuje, že takýto problém tu je, veľa ľudí si to uvedomuje, ve ženy si to uvedomujú, ale ako vlastne k tomu dochádza? No to každý má už svoje vlastné vysvetlenie, svoj vlastný príbeh. Napríklad povedia, že ženy sú menej ambiciozne, alebo povedia, že jednoducho nere, nerokujú ženy, alebo že robia iné rozhodnutia v porovnaní s mužmi. Takže takéto všelijaké vysvetlenia, ako také si potom žijú svojim životom a vychádzajú vlastne z tých existujúcich štruktúr existujúcich stereotypov a to je súčasťou tohto celého problému, preto musíme aj tieto príbehy a argumentáciu prelomiť. V sociálnych vedách to nazývame určitá čiastočná závislosť vytvára to skuto, takú skutočnosť, že konania ľudí jednoducho takýmto spôsobom podporujú to, čo vlastne už štruktúry zle nastavené takýmto spôsobom stanovili. A to potom znovu súvisí s ďalšími domenami, oblastiami. Takže aké riešenia sa tu ponúkajú? Keď toto v celé vyplýva zo štruktúr, tak jednoducho potrebujeme zmenu. Avšak dobrá správa je, že tá štruktúra v Európe ešte neexistuje, alebo nemáme takú štruktúru, aby existovala bez toho, že by každý deň ľudia túto štruktúru podporovali. Ak by ľudia nerobili to, čo v rámci štruktúry majú urobiť, tak takáto štruktúra neprežije. To znamená, že máme dobré východiska, ak by sme sa pozerali na tých, ktorí majú skutočne dôležité kľúčové pozície, ktoré vlastne živia takéto štruktúry, my vieme, že sú dôležité tieto štruktúry na to, aby sa takáto, tieto nerovnosti v plate takýmto spôsobom podporovali. A to jednoducho je vždy špecifické pre určité miesto, pre určitý kontext, takže Všade je to iné. Nie je to také v Belgicku, nie je to také v Holandsku, nie je to také v Rakúsku. V každom štáte som ja určitý čas života strávila. Vieme, aké sú tu kľúčové prvky týchto štruktúr. O viacerých sa už hovorilo v rámci správy pani Bauerovej, napríklad procesy výberu, takisto kritéria, pokiaľ ide o školenia a tak ďalej a tak ďalej. Dovolenky. To vlastne je taká kľúčová zúčastnená strana, ktorá, sa, ktorá by mohla urobiť určitý rozdiel, pokiaľ ide o zmenu tohto procesu. Tá správa hovorí napríklad o sociálnych partneroch a hovorí ich kľúčovej úlohe v kontexte tohto problému. Nie všetci sociálni partnery si uvedomujú alebo by podporovali uh, rodovú nerovnosť. Takže aj v tejto oblasti budeme musieť urobiť nejaké konkrétne riešenia sa tu máme viacerých aktérov v kontexte súkromných organizácií a podnikov, ktoré príjmajú rozhodnutia a potom následne ich implementujú ohľadne popisu pracovného miesta, čo sa očakáva od takého pracovného miesta, aký tu bude plat, ktorý je s tým spôsob, spojený, aké sú tu bonusy, kto to celé môže zmeniť, aké sa môže poskytnúť výnimky, ako budú vlastne podporovaní a honorovaní vlastne zamestnanci. A títo ľudia majú veľký vplyv na to, že kto kde skončí, v akej pozícii a za akých podmienok. Takisto tu máme aj ďalších aktérov, ktorí vlastne e, fungujú v kontexte informačných systémov, pokiaľ ide o platy. Ako platy súvisia so zamestnaním. Ja som 20 rokov na univerzite sa snažila pochopiť, čo sú príčiny tohoto problému a zatiaľ som to nepochopila. Jednoducho stále je to ešte veľké tajomstvo pred nás. Nevieme o možných možnostiach, riešeniach, ktoré sú. Nevieme o tých možných bonusoch, ktoré sa poskytujú. Stále vieme iba, poznáme iba oficiálne platové štruktúry a nevieme, či to jednoducho vôbec je v súlade s tou poskytnutou službou, ktorú zamestnanec vykonáva a občianská spoločnosť a aktéry, ktorí z nej vyvstali a ktorí tlačia na to, aby sme tu mali rovnosť, tí sú takisto dôležití. Ak chceme zasahovať do spoločnosti úspešným spôsobom, tak sa musíme použiť zo sociálnych vedí. Čo sa tu dozvieme? Jednoducho potrebujeme e, určitý nátlak z vrchu, ako napríklad Európsky parlament, ale takýto nátlak potrebujeme aj z dola. Potrebujeme jednoducho ľudí zo spoločnosti samotnej, aby žiadali tú istú vec. A toto je vlastne dôležitá úloha občianskej spoločnosti. Takisto potrebujete to, čo je tu označené tí zuby. Zuby a nie byť papierový tiger. A nemôže byť človek teda papierový tiger, ale to bude fungovať iba vtedy, ako spoločnosť skutočne sa bude meniť tým smerom, ako sa to očakáva. A to je jednoducho, ak sa to nedá docieliť inak, tak sa to dá docieliť iba sankciami, či už pozitívnymi alebo negatívnymi, pretože iným spôsobom nič sa nezmení. Potom to zacielenie, to je takisto veľmi dôležitý prvok, ktorý potrebujem, pretože vlastne tento rodový rozdiel v platoch nemá vplyv na všetky ženy rovnakým spôsobom. Máme tu napríklad domácich zamestnancov, lesbičky, transsexuálne ženy. To sú všetko ženy, ktoré sú oveľa viac postihnuté diskrimináciou na trhu s prácou. A to vlastne je kľúčový bod a som skutočne rada, že tento prvok bol obsiahnutý aj v správe pani Baverovej svojho času. Podobne na druhej strane sú muži, niektorí muži odmeňovaní oveľa vyššie ako druhí muži. Možno, že aj to by stálo za štúdium. Ďalším kľúčovým prvkom je vyrovnanie rýchlosti a udržateľnosti. Nájdenie tej správnej rovnováhy. Ak by sme mali legislatívu, ktorá má okamžitý dopad na platy v Európe, ak by sme napríklad povedali, že Európska únia prikazuje všetkým firmám, aby platili o 10 viac ženám, tak by hneď došlo k roz, narastu rozdielu v odmeňovaní a nebolo by to ani udržateľné, ani by sa to nestalo. Proste musíte nájsť tú správnu rovnováhu medzi opatreniami, ktoré môžu byť rýchle a opatreniami, ktoré budú mať zásadnejší dopad na štruktúru, napríklad ako rodový mainstreaming. A potom by ste sa mohli tiež snažiť nájsť určité kľúčové body v reprodukčnom systéme e, rozdielov v platoch. Videla som nedávnu správu Švajčiarska, kde sa hovorilo o rozdieloch v platoch na začiatku kariéry. Tam bolo 7-percentná diskriminácia žien už pri ich prvom zamestnaní. Nie je to vzdelanie, nie je to len EÚ, je to len preto, že sú ženy. 7% už hneď na začiatku. To znamená, tie rozhodnutia rodičov sú iné. Sú to rozhodnutia, ktoré sa robia o rodičovstve, o e, kariérnom raste a podobne. To všetko vidíme, že sa opakuje aj v krajinách, ktoré nie sú v EÚ, ale sú podobné EÚ. Nebudem opakovať to, čo je už uvedené v správe pani Bauerovej. O tom urobila E, pani autorka vynikajúco sama. Ako som hovorila, navrha, zaoberala som sa štruktúrou navrhovanej správy pani Záborskej a trocha ma znepokojilo, že som nevidela kapitolu o sankciách a nevidela som ani kapitolu o gender mainstreaming, takže by som chcela využiť túto príležitosť na to, aby som sa spýtala, či, prečo to tam nie je. A na záver by som chcela povedať, Možno by sme sa mali zamyslieť aj spôsobom, ktorý je trocha netradičný a využiť tú skutočnosť, že ďalším rečníkom je podnikateľ. Hovorilo sa tu o možnostiach kolektívnych žalob a podobne. To je, myslím si, že tiež vynikajúca možnosť, ale musíme byť ešte kreatívnejší. Ak vieme, že veľká časť rozdielu v odmeňovaní je vysvetlená jedine diskrimináciou a to vieme. Ja som vedec, ja nehovorím rýchlo, že to vieme, ale v tomto prípade áno, vieme to, že časť tohto rozdielu je v dôsledku diskriminácie. Povedzme, že je to 7%. Povedzme, že firma že vo firme sa zistí rozdiel v odmeňovaní 7 alebo viac potom by sme mohli sankcionovať takúto firmu za toto ďalšie vykorisťovanie žien, v tej hodnote toho ďalšieho vykorisťovania žien, a potom ich žiadať, aby sa tieto peniaze využili na nápravu situácie v firme. Nedajme to do daní ani do rozpočtu, ale využijme to znovu vo firmách na riešenie rozdielu v odmeňovaní, pretože ten rozdiel v mzde je dôkazom vykoristovania. A prečo nepracujeme na takýchto riešeniach? Prečo by niekto, kto riadi firmu, by chcel vykoristovať jeden typ zamestnancov viac ako druhých? Ja si myslím, že to nie sú len ženy v správnych radách, ktoré by podporili to, aby firmy boli sociálne spravodlivejšie. Ja viem, že je aj veľa mužov, ktorým záleží na rodovej rovnosti. Takže musíme začať s nejakými pilotnými podnikmi, ktoré by boli ochotné sa týmto zaoberať a ja samozrejme sa pokúsim presvedčiť moju univerzitu, aby si osvojila túto myšlienku. Ďakujem a teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a odovzdám teraz slovo pánovi Guillaume Cravero z Business Europe. Nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem pozvali. Nie je to veľmi často, že máme takúto príležitosť hovoriť e, vo výbore FEM a naozaj sa veľmi tešíme, sme veľmi vďační, že máme túto príležitosť. A tiež som veľmi rád, že vidím, že náš vstup je zaradený do panelu, ktorý sa nazýva Cesta ďalej, cesta vpred. Tak ma to teší. Pripravil som si niekoľko vyhlásení, pripra- e, prečítam ich, mám tu niekoľko konštatovaní a som pripravený odpovedať aj na otázky, ktoré s nimi súvisia. Takže sa teším aj na diskusiu. Chcem povedať aj, že dúfam, že toto je len začiatok procesu cesty kde budú podniky stále viac a viac zapájani do vašich diskusí a úvah, aby sme sa mohli podeliť o svoje názory. Sme tu nie veľmi často. Začal by som takým všeobecnejším úvodom a chcel by som povedať, že všetci vrátane Business Europe by sme mali pracovať na zvýšení účasti mužov a žien v Európe na práci. Toto je určitý proces, ktorý je dôsledkom e, starnutia obyvateľstva a zmenšovania sa počtu e, ľudí v pracovnom veku. Musíme vytvárať príležitosti pre všetkých. E, rodový rozdiel sa znížil v predchádzajúcich 20 rokoch kríza, zvýš, e, videli sme zvýšenú účasť žien v 90. rokoch a po kríze došlo k zníženiu e, došlo k zníženiu rozdielov, pretože viac mužov bolo prepustených, ale dnes vidíme, že účasť žien je na úrovni 63%, v porovnaní s mužmi to všetci vidíme, kde 75%, a i keď zamestnanosť žien je, oveľa, je ešte veľmi ďaleko od cieľa 2020. Vidíme tu celkové pozitívny vývoj. Je tu viacero dôvodov. Jeden je vytvorenie viac pracovných príležitostí pre ženy vo viacerých odvetviach, ako je zdravotníctvo, sociálne služby. Potom vidíme rozvoj mnohých spôsobov, ako dať do súladu pracovný život a rodinný život, napríklad pružná pracovná doba a podobne. A vidíme aj rast počtu veľmi vzdelaných žien aj v zamestnaní. Vidíme tu tento pokrok a to súvisí práve s rovnakým zaobchádzaním mužov a žien. Napriek tomuto pokroku je toto stále aktuálna téma. Mali by sme pracovať na presadzovaní rovnakého zaobchádzania. Je to spoločná zodpovednosť viacerých aktorov inštitúcií, vlád, osôb, odborov, firiem. Teraz, keď hovoríme o rôznych spôsoboch, ako riešiť tento problém, tak ja myslím, všetci vieme, že ten pokrok, ktorý sa dosiahol, je veľmi pomalý. A naše posolstvo tu je takéto. Mali by sme sa zaoberať diskrimináciou iným spôsobom. Podľa nás e, v danej smernici táto smernica bola správne implementovaná. Tam nedošlo k e, nejakým chybám, ako hovoria správy, takže naše zamestna- organizácie zamestnávateľov e, e, ukazujú primerané opatrenia, primerané pokretie na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania, rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Business Europe si myslí, že sa musíme zamerať v debate iným smerom. Musíme mať viac sankcií a povinností a jedna z vecí, ktorými sa treba zaoberať, je vec, ktorá sa nedá vyriešiť legislatívou. A myslím, že sme dneska práve o týchto veciach hovorili. Podľa nás musíme viacej konať v otázke segmentácie trhu práce alebo rodovej segregácii. Toto vidíme veľmi jasne v odrazené práve v rozdieloch v platoch, v plat, mzdách, pretože platy mzdy sú len odrazom trhu práce. Podiel diskriminácie je veľmi veľký a údaje, ktoré, ukazu, ktoré máme, veľmi jasne ukazujú situáciu v niektorých krajinách. Takže tá nevysvetliteľná časť eh, je tá časť, kde si to musíme ujasniť a potom získame jasné čísla. Toto nám hovorí, že rozdiel, rodový rozdiel v platoch existuje a že takýto rozdiel existuje na trhu práce a že tu sú odvetvia, kde dominujú ženy alebo kde dominujú muži. A ako všetci vieme, ten základný rozdiel je v tom, že správanie mužov a žien sa veľmi líši a tu nesúhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi, pretože existujú systémy, ktoré naozaj opakujú niektoré modely ale existujú aj cesty vpred, cesty na odstránenie a na to sa musíme zamerať na usmerňovanie pri voľbe povolania a podobne. Veľa sa toho dá spraviť, veľa sa toho už spravilo. Jedným z príkladov sú programy prípravy dievčat na budúce povolanie. A okrem toho musíme lepšie informovať, vytvárať pozitívne obrazy o rôznych odvetviach a zamestnaniach. Chcem povedať, že e, na ceste k budúcnosti potrebujeme lepšiu komunikáciu všetkých tvorcov politiky, vrátanie vášho výboru, aj lepšie poznanie tejto situácie. Potrebujeme pružné politiky e, pre rodinu aj pre trh práce. Potrebujeme neutrálnu analýzu nákladov a prínosov, analýzu účinkov trhu práce vždy, keď sa vytvárajú, zavádzajú nové rodinné politiky. Potrebujeme podporu EU inštitúcií, ktoré by pomáhali členským štátom pri riešení ich národných problémov a potrebujeme celý rad opatrení, ktoré by, bol, ktoré by boli prispôsobené konkrétnym krajinám. chcem ešte veľmi otvorene povedať, čo nepotrebujeme. Nepotrebujeme viac legislatívy v EÚ. Ten dôvod pre rodový rozdiel v platoch je rozmanitý a len veľmi malá časť je dôsledkom diskriminácie. Prípady diskriminácie majú efektívne riešenie v súčasnej legislatíve, či už na európskej alebo vnútroštátnej úrovni v jednotlivých členských štátoch. Legislatíva EÚ v tejto oblasti už veľmi rozsiahla aj veľmi pevná, robustná a preto nepotrebujeme jej revíziu ani nárast. A chcem povedať, že rozdiel sa nedá vymazať sankciami, len sankciami. A keďže je to rastúci problém na úrovni EÚ, treba sa zaoberať systémami posudzovania a klasifikácie zamestnaní. Možno vás prekvapí, že nie sme za opatrenia EÚ v tejto oblasti. Viem, že odporúčanie minulý rok vydala komisia a asi vás neprekvapí, keď poviem, že keď sa posudzoval vplyv tohto odporúčania, výsledok bol rovný nule, pretože my vidíme riešenia inde. Máme aj príklady osvedčených postupov. Sociálni partnery konajú a presadzovali sme vnútroštátne postupy, kde sú zúčastnení aj sociálni partnery. Máme taký toolkit mm, rodovej rovnosti v praxi, je to v dispozícii online a zamestnávateľia podporujú diverzitu a účasť žien aj vo vedúcich pozíciách a dis- diskusia o rodových kvotách rozputala veľmi bohatú diskusiu na vnútroštátnej úrovni, aby sme videli, čo bolo účinné v podnikateľskom prostredí a agenda rozmanitosti, diverzity je tam veľmi silná. Na záver by som uviedol niekoľko zhrnutí. V prvom rade je pre nás naozaj veľmi všetkých dôležité, aby sme zabezpečili to, že ženy budú mať rovnaké príležitosti aby dokázali naplňať svoje kariérne ambície a zároveň aby mohli robiť tie isté rozhodnutia ako muži. Rovnako je pre nás veľmi dôležité, aby sme umožnili rodičom zdieľať zodpovednosti v rodine tým, že budeme propagovať eh, vyvážené eh, využívanie rodičovských dovoleniek a zároveň využívanie iných nástrojov pre zosúladenie pracovného a rodinného života, ako napríklad flexibilný pracovný čas. Business Europe eh, podporuje zdieľanie rodinných povinností mužov a žien v rodinách a zároveň rešpektuje e, individuálne voľby v danej rodine a zároveň táto myšlienka je v podstate v jadre našej európskej partnerskej dohody o materskej dovolenke. E, sociálny dialog je jeden z najdôležitejších spôsobov, ako bojovať s mzdovými rozdielmi, to už bolo spomenuté v rámci predchádzajúcich prezentácií a sociálni partnery v tomto smere zohrávajú kľúčovú úlohu, ako sa vysporiadajú s touto témou a ako um, bojujú proti mzdovým rozdielom a výzvam na trhu práce. Európsky politici by mali podľa náš názoru byť kreatívnejší a otvorenejší voči ehm, takým soft, mekým opatreniam, ktoré budú podporovať vyrovnávanie rozdielov v mzdách udržateľným spôsobom na rodnej úrovni a spolu so zástupcami zamestnávateľov. Ďakujem pekne. Veľmi pekne obom spíkrom za veľmi, veľmi zaujímavé príspevky. A, a teraz otváram možnosť pre poslancov, ktorí sa chcú spýtať. A pani poslankyňa Morvaj sa hlásila pred chvíľočkou. Kto by chcel ďalší? A nech sa páči, zapíšeme si. Ďakujem veľmi pekne je tu niečo, čo ma naozaj znepokojuje, keď sa pozerám na hodiny, je 18.01 a prakticky e, väčšinu dňa, ak nie celý deň, sme rozprávali o zraniteľnosti pracovníkov, hovorili sme o e, legislatíve spojenej s pracovným právom a ja chcem iba upriamiť na vašu pozornosť e, práva a možnosti tých ľudí, ktorí nás tu podporujú, naši asistenti. A oni majú tiež e, svoje rodinné povinnosti a tu sa písalo, že toto stretnutie má trvať do 18. A teda všetci, ktorí nás tu podporujú, tlmočníci, technické služby, um, všetci, ktorí sú tu s nami v tejto sále, uh, tak oni vlastne nemôžu e, odísť z práce vtedy, keď mali, pretože napríklad nemôžu ísť do jasly, zobrať svoje deti, alebo nemôžu navštíviť príbuzných v nemocnici, lebo e, ich pracovný čas sa predlžuje. Takže to všetko, čo my očakávame od iných, čo chceme, aby iní rešpektovali legitimne, mali by sme to rešpektovať aj my. Aj Európsky parlament by mal mať rovnaký meter, aký mera ostatných. Dobre, ale dovolte mi predložiť otázku. Otázka je nasledujúca Prvý expert v tomto paneli hovoril o skutočnosti, že sú tu vážne formy diskriminácie v oblasti príjmu nielen mužmi a ženami, ale aj medzi odlišnými kategóriami žien. A zároveň hovoril o lesbických a transexuálnych pároch, ktoré majú menej, teda menšiu mzdu, ako tí, ktorí nepatria k sexuálnym menšinám. Toto je veľmi opovrhnutia hodné, pretože ak toto je naozaj tak, ak to máme situáciu, kde zamestnávateľ vlastne tým sa vraciame aj e, k samotnému jadru tohoto princípu a síce, že rovnaká mzda za rovnakú prácu. Jednoducho zamestnávateľ nemá čo brať do úvahy parametre, ktoré nie sú relevantné pre výkon práce a nie sú nejako relevantné pre pôsobenie na pracovisku. A ak niekto patrí eh, k sexuálnej menšine, tak to nemá absolútne žiaden dopad na kvalitu práce, ktorú dodáva na pracovisku. Ak teda hovoríme o lesbických alebo transexuálnych pároch, ktoré dosť zarábajú výrazne menej, eh, len eh, alebo vykonávajú identickú prácu ako muži alebo niekto iný, tak v takom prípade musíme zvyšovať povedomie o tom, že sú rôzne inštitúcie, ktoré sa budú byť za ich práva, pretože všetci súhlasia s tým, že toto je nespravodlivé a že to nie je správne. A keď hovoríme, neho, keď hovoríme o jednotnom trhu v rámci jednotnej Európy, tak sa musíme napríklad aj pozrieť na Rakúsko-Maďarskú hranicu. Na jednej strane máte napríklad E, sestru, ktorá pracuje teda v Maďarsku v nemocnici a 30 km na druhej strane v Rakúsku máte tiež sestru, ktorá pracuje v nemocnici v Rakús, na rakúskej strane, môže byť aj z Maďarska a sú tu obrovské rozdiely v mzdách. A niekto môže povedať, že to je strašná diskriminácia, ale tam vtedy povieme, že to súvisí s normálnymi trhovými pravidlami. Vše trh reguluje tieto mzdy. Inými slovami, e, takúto, takúto nespokojnosť by e, v tomto prípade nespôsobilo, e, nespôsobila skutočnosť, že, že niekto robí tú istú prácu ako niekto iný, ale 30 km ďalej a pritom zarába 5 krát menej za prácu, ktorá má rovnakú hodnotu namiesto v takomto prípade nie sme pobúrení a vysvetľujeme to ekonomicky. A podľa mňa je veľmi ťažké tolerovať niečo podobné. Aký je váš názor, ako to dokážeme zosúľadiť s akýmkoľvek koncentrom spravodlivosti? Ďakujeme za prvú otázku. Nech sa páči pani poslankyňa Bjork. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem obom hoci naozaj neviem, čo povedať k Business Europe, k tomu sa ale ešte vrátim neskôr. V prvom rade chcem eh, prvej panelistke poďakovať za prezentáciu a chcem sa spýtať, či máme nejaké vedecké indikátory, o tom, ako vlastne dopadá individualizácia práv na mzdové rozdiely a zároveň na participáciu žien na trhu práce. A ak áno, aký dopad to je? Zároveň by som chcela počuť viac o tom, ako nariadenie o minimálnej mzde ovplyvňuje mzdové rozdiely. Vy ste tu predstavili jeden typ sankcií, ale hovorili ste, že by sme mali zvážiť tak pozitívne ako aj negatívne sankcie čo sa týka pozitívnych sankcií, čo v prípade Európskeho štrukturálneho fondu a štrukturálnych fondov, a ako by mali byť použité. Na to by sme možno mohli tiež preskúmať a zároveň si myslím aj to, že keď budeme spolupracovať s pani Záborskou na príprave správy, musíme byť veľmi opatrní ohľadom toho, ktorých aktérov e, vlastne vymenujeme ako adresátov našich opatrení Špecificky mali byť odporúčania vlastne pre odborové organizácie, pre podnikateľov, pre zamestnávateľov a tak ďalej. Čiže musím byť veľmi e, jasný, že od koho žiadame čo. Takže aj v tomto smere privítam akékoľvek inšpiráciu. To sú otázky, nejaký veľo. a potom pre Business Europe. Ja neviem ani kde začať, pretože my sa nezhodneme. Ja pochádzam zo švedskej lavice a je teda asi jasné, že na tejto úrovni e, sa to pozrám inak. Vypočula som si nedávno vynikajúci TED príhovor, že nie je nič morálne zlé na tom, že niekto zarába, že niekto podniká, ale my vám nemôžeme veriť a v tom, že pretavíte rodovú rovnosť do reality v Európe. Trochu ma to vlastne zaráža, pretože kvalita podmienok, v ktorej ženy vykonávajú práce, sa zhoršuje. Vidíme, ako sú odborové organizácie slabé v mnohých organizáciách. Moja španielská kolegyňa k tomu určite ešte vie povedať niečo ďalšie. Zvyšujú sa mzdové rozdiely a vy poviete, že nič nepotrebujeme? vy hovoríte, že chcete meké opatrenie, ale ja nevidím ani meké opatrenia. Nevidíme žiadne kroky, ktoré by boli prijaté. Ja, ja teda neviem, čo konkrétne vy od nás ako od politikov chcete vidieť. A súhlasím s našou niekdajšou spravodajkyňou, Edith Bauer, ktorá hovorí, že e, politi- e, teda zákonodárci majú obrovskú zodpovednosť. Pretože ak vaše východisko je, že my nechceme legislatívu, že my nechceme legislatívu rodovej rovnosti, my nechceme legislatívu v oblasti environmentálnej politiky, nechceme nič, čo obmedzuje naše možnosti, náš eh, manevrovací priestor, no tak v takom prípade rozhodne nie sme na jednej vlne. Myslím si, že ako politici musíme vytýčiť pravidla tak, aby mal každý rovnaké podmienky pre konanie, aby sme mohli napredovať. To je tá úloha, v ktorej sa vidím ako e, politik a viem, že veľa podnikov to vníma rovnako. Takže od vás si chcem vypočuť, ak teda chcete meké opatrenie, aké meké opatrenia chcete, aby sme aspoň mali nejaké východisko pre diskusiu. Thank you. Ďakujem veľmi pekne a posledná otázka zo strany poslancov. Ak teda pani poslankyňa Záborská nebude chcieť dodať, dávam slovo pani poslankyni Valine Dela Novala. Sí, buenas Príjemné, príjemný večer vám všetkým. Moje vystúpenie bude tiež určené pánovi e, zástupcovi európskych podnikov. Neviem, či som e, prekvapená, alebo či som vôbec mala byť prekvapená, pretože e, tieto dve veci, ktoré ste vystúpili, teda ste spomenuli vo vašom vystúpení, boli naznačné. Vy ste hovorili, že nechcete, aby Európska únia a parlament reguloval v oblasti mzdových rozdielov a aby zasahoval do mzdovej politiky firiem. No, pre mňa toto jednoducho absolútne e, nedáva zmysel. Ja takto veci nevidím. Ale dovolte mi povedať jednu vec, že ak existuje nejaký mzdový rozdiel, ak žena v tej istej práci za výkon tej istej činnosti zarába výrazne menej ako muž, tak v takom prípade aj menej mína, míňa, má menší dôchodok, čiže v konečnom dôsledku my vlastne e, správ, chronicky zakotvujeme chudobu a chudobu žien v tomto smere. A ja viem, že pre podnikateľov toto je naozaj tie téma, ktorá ich netrápi, ale tu by som chcela spomenúť ešte jednu tému, pretože e, viem, že hľadáte bezprostredný benefit v tomto smere, e, pretože vás veľmi zaujímajú štatistiky, ktoré tu boli, tak treba sa pozrieť na to, ako rovnosť príležitostí a mzdová rovnosť, ako zásadne to môže zvýšiť hrubý domáci produkt krajín, vrátane hrubého domáceho produktu eurozóny. A teda menej e, bezprostredných benefitov pre každého, to znamená aj menej benefitov pre spoločnosť ako takú. Ďakujem veľmi pekne za otázky a nech sa páči, poprosím vás krátko odpovedať e, na otázky, ak sa dá, mám možno iba 20 minút dokonca. Uh, Pokúsim sa stručne. Prvá otázka od pani Morvaj. To som si naozaj veľmi rada vypočula, že si myslí, že e, diskriminácia lesbických a transexuálnych párov na trhu práce je zásadný problém. Aspoň tak som to pochopila, ktorá teda tlmočenie to hovorilo, tak som rada, že som to počula. Naozaj si myslím, že to je problém, o ktorom mnoho ľudí nevie a práve preto som ho spomenula. Tiež je to spôsobené tým, že veľa e, ľudí jednoducho nemá vo svojom okolí dostatok lesbických párov alebo transexuálnych párov, lebo jeden zo spôsobov, ktoré ovplyvňujú vlastne tie mzdové rozdiely sú nie vždy len priame, niekedy to je priama diskriminácia v mzdách, ale sú to aj prípady, že napríklad partnerky Eh, lesbických žien sú teda tie ženy a tie nedostávajú eh, partnerov, partnerov dôchodok, pretože oni nemajú žiaden eh, vlastne právny nárok. Nemôžu byť právne, právnym zástupcom detí v rodine, nemôžu byť právnym poručníkom svojho partnera, čiže nemôžu sa si uplatňovať nároky na dôchodok, povedzme. Takže to sú aj nepriame diskriminácie lesbických partneriek. To funguje vlastne to isté aj v prípade komunity. Musíme sa preto veľmi pozorne uvedomovať, že mzdové rozdiely nie sú len v oblasti priamej mzdovej diskriminácie, ale vlastne celý menový systém, ktorý je okolo toho, vrátanie sociálneho zabezpečenia, mzdových nárokov, to všetko s tým úzko súvisí. A samozrejme, je to veľmi podobné, keď sa pozriete na iné kategórie, ako napríklad poskytovateľe domácej starostlivosti a podobne, ktorí častokrát pracujú v neformálnych sektoroch trhu práce, kde ani nemajú nejaký reálny plat alebo pracujú v krajinách, kde sú rôzne právne výnimky z, z minimálnej mzdy za prácu, ktorú vykonávajú. Takže všetky tieto prvky prispievajú k tým, tým celkovým rozdielom. A prešla by som ešte k ďalšej poslankyni, pani Björk zo Švédska. A to je aj práve dôvod, prečo podľa mňa minimálna mzda je jeden z tých základných prvkov, eh, v rámci ktorých eh, musíme sa vysporiadať s mzdovými rozdielmi, s tou mzdovou priepasťou, pretože v rámci minimálnej mzdy nemať nejaký iný spôsob, ako minimálne menej platiť teda ženu e, za jej činnosť. A toto vytvára istý tlak na celý e, trh práce a takýmto spôsobom to vlastne benefituje e, pre tých, ktorí sú, benefit pre tých, ktorí sú v najhoršej pozícii. A súhlasím s tým, že v súčasnej situácii krízy sa pozícia žien na trhu práce zhoršila. Pani Bauer hovorila, že teda ona dúfala, že veda a výskum vo vedia výskumu, e, výskume sa preukáže, že mzdové rozdiely sú nižšie a ukázalo sa v ich štatistikách, že tomu tak vôbec nie je. A preto by som chcela, aby ste videli, že v oblasti vedy a výskumu univerzity majú 40 ehm, pracovníkov na ohrozených pracovných miestach. Ľudia, ktorí majú kontrakty len na jeden rok, pol roka, dva roky a tie sa nemôžu zmeniť na dlhodobé kontrakty, lebo majú kolektívne dohody, ktoré im bránia v tom, e, aby mali dva alebo tri kontrakty za sebou a tak ďalej. Čiže títo ľudia sú neustále ohrození, majú neustále riziko a neexistuje žiadny spôsob, ako sa oni potom dostanú k trvalým kontraktom. Takže áno. A ešte potom či existuje nejaká individualizácia, či je nejaký vedecký dôkaz o individualizácii práv a ich dopade. E, neviem presne, čo tým myslela pani poslankyňa. Keď sa pozriete na vlastne hrubé dopady individualizácie práv, ak by ro, ro, muži, teda otcovia, mali väčšie e, mieru materskej dovolenky, tým by sme vlastne prerušili ten cyklus, kde ženy sú nútené byť doma dlhšie než muži a takýmto spôsobom by sme definitívne prispeli k tomu, že by sa znížili mzdové rozdiely. Takže v konečnom dôsledku e, by sme takýmto spôsobom účinnejšie čelili tým štruktúrálnym problémom a takýmto spôsobom vlastne aj vieme, že ľudia očakávajú tento typ regulatívy a čakajú na to, kým to naberie účinnosť. Pozitívne sankcie, áno, samozrejme, tie sme spomínali. V správe Bauer je niekoľko príkladov takýchto pozitívnych sankcií, takže e, vlastne to, aby mzdová rovnosť bola predpokladom pre účasť na tendroch v Európskej únii, perfektné, to je výborný nápad. Prečo, prečo by Európska únia mala e, spolupracovať s firmami, ktoré nemajú mzdovú rovnosť. Tomu naozaj nerozumiem. Najmä keď zoberieme do úvahy, e, aké ciele má Európska únia v oblasti rodovej rovnosti. Dobre, toľko z mojej strany. Necháme asi odpovedať na tie predchádzajúce otázky a keď zvýši čas, tak ešte potom nejak, dám, môžeme dať druhé kolo otázok, ale teraz nechajme ešte zástupcu um, business. Thank you. Uh, also, I'm wondering how to start with. Um, Neviem, ako by som začal. Ja som tiež prekvapený tým, čo ste tu povedali, pretože mám pocit, že tu miešame viaceré záležitosti. A prosím, nevyčítajte z toho môjho príspevku viac, než som povedal. Môžete potom ten príspevok si prečítať. Vy máte taký názor, že všetci zamestnanci sú zraniteľní, že všetky dočasné pracovné kontrakty nie sú voľbou zamestnancov, sa stávate na to, že diskriminácia ako taká je široko rozšírená a že mzdové rozdiely sú vlastne diskrimináciou, hoci tu predstavitelia komisie hovoria jasne, že čo je to diskriminácia. Hovoríte, že je ľahké odmerať e, mzdu za konkrétnu poskytnutú službu, hoci to nie je možné, to je jednoducho ťažké. A takisto si treba zobrať do úvahy aj rozdiely medzi výkonmi práce zo strany viacerých ľudí. Potom jednoducho takisto sa neberie tu do úvahy realita na trhu s prácou. To, čo my hovoríme, že tá legislatíva, ktorú tu máme, vlastne zabezpečuje určitú podporu na to, aby sme odradili určité spôsoby správania, ktoré by boli proti takejto rovnosti mzdovej, ktoré by boli proti rovnosti mužov a žien vo všeobecnosti. A toto jednoducho nie je to, čo my očakávame. Takže ja si myslím, že tá ďalšia správa, ktorá tu bude, by mala byť celkom jasná, pokiaľ ide o definíciu pojmov, pretože my sme tu prečítali už viacerokrát, že sa tu jednoducho miešali tieto pojmy a preto je tá diskusia vlastne stagnuje na európskej úrovni, pretože to je dosť zmetočné pre ľudí pochopiť, e, čo táto správa, ako vlastne na to reaguje. Takže nie je našim úlohom prebrať úlohy ostatných zúčastnených strán. My poskytujeme naše názory, samozrejme chceme prispieť, ale nemôžeme robiť všetko. Pokiaľ ide o riešenie, tak sme povedali, že tie mekké, jemné opatrenia, ktoré tu máme, pretože tu máme takýto legislatívny rámec momentálne, sú riešením smerom dopredu, pretože vlastne takýmto spôsobom vyplňajú to vákuum medzi implementáciou a implementáciou existujúcej legislatívy a realitou. Realitou z našej strany ktorá jednoducho nie je správna. To znamená, tieto všetky opatrenia, ktoré tu máme, by na úrovni firiem mohli vyriešiť situáciu, ak by boli napríklad správnym spôsobom zaimplementované. To sa týka segregácia rodových rozdielov a ja som napríklad stále sa snažil nájsť údaj ohľadne toho, že aké peniaze sa vynakladajú napríklad pokiaľ ide o starostlivosť o deti zo strany Európskej sociálneho fonda. Bol by som rád, ak by sme takéto informácie mali k dispozícii, ak by sa mohli vyhodnotiť. Takže ja by som takisto chcel zdôrazniť skutočnosť, že my sme jeden z tých aktérov, my sme zodpovední za to, za čo sme zodpovední, ale takisto v tomto fóre jednoducho potrebujeme hovoriť viac o tom, aby sme vychádzali z faktov a konkrétnych údajov, aby som uvítal, ak by sme sa vrátili práve tým, aby sme sa mohli vrátiť k týmto diskusiám aj v budúcnosti v takýchto fórach. Ďakujem. Vidím, že odpovede našich ctených hostí vyvolávajú ďalšie otázky, ale vzhľadom k tomu, že Vzhľadom k tomu, že tlmočníci o chvíľočku budú končiť, myslím si a navrhujem skôr, aby ste využili priestor po skončení zasadnutie nášho výboru na možno vyjasnenie z niektorých stanovísk, pretože naozaj máme už len niekoľko minút a vidím, že tá debata by mohla pokračovať ešte, ešte dlhšie než len tých 10 minút. Takže ja by som na záver odovzdala slovo pani poslankyni Záborskej, ktorá iniciovala tento hearing. Ďakujem pekne, pani predsednička <clears throat> vidím, že tá hodina a pol, alebo už teda možno trošku viacej času, ktoré, ktorý bol vyčlenený na túto tému, snáď e, nebola celkom dostačujúca. Možno by sme mohli sedieť dlhšie a niektoré otázky zostali nezodpovedané. A preto aj ja v závere možno len načrtnem niekoľko myšlienok, tak ako som si ich e, poznačila e, konštatovanie, a zaznelo to mm, od e, pani Bauer a zaznelo to myslím aj od pani profesorky a pána Kravera a to bola dôležitá úloha parlamentu pri e, riešení tejto situácie. Čiže je tu obrovská zodpovednosť na výbore pre práva žien, na nás všetkých, ktorí sme členmi, ako nakoniec táto správa e, bude vyzerať. Ja chcem oceniť e, tie štatistiky, ktoré e, predniesla pani Bauer. Vidno, že sa tejto téme venuje a sleduje to ju, aj keď už nie je v Európskom parlamente. A nebudem tu opakovať čísla, poviem, poviem len jedno číslo a to je dôchodkový rozdiel. Hovorila, že dôchodkový rozdiel je 39 To znamená, že tieto ženy sú trestané počas celého svojho života. Sú trestané, keď sú v pracovnom, produktívnom veku, tým, že zarábajú menej a sú trestané v podstate do smrti, kedy berú e, nižší dôchodok ako, ako muži alebo ženy, ktoré neboli e, takto, e, takto postihnuté. E, a spomeniem e, poznámku, jednu poznámku pani Sedavskajte a to sú to sú, má to súvisť s tým príjmaním legislatívy a to je odovzdávanie e, najlepších postupov z členských štátov. Vieme, že tie rozdiely v odmeňovaní, keď, aj keď v priemere sú okolo 15 ale máme členské štáty, kde rozdiely sú 5 a máme členské štáty, kde rozdiely sú 25 Čiže myslím, že aj na to by sme sa proste mali sústrediť, aby tam, kde sa darí aby tieto rozdiely boli menšie, aby to tie, tie štáty e, odovzdali. E, e, spomeniem to, čo hovorila pani profesorka, a to je riešenie problému tlakom z hora aj z dola. Riešenie tlakom od legislatívy, ale aj tlakom z z dola, od, či už cez súdy alebo odborové organizácie, ale proste to musí, musí to ísť e, z oboch strán. E, možno čaká e, odpoveď na otázku, prečo v tom prvom drafte nie sú sankcie a rodová rovnosť. Ja poviem, že určite sankcie tu zazneli viackrát. Sankcie boli v správe aj pani Bauer Sankcie sa objavia aj v mojej správe. Ale tak ako, ako povedal pán Kravero, sankcie sú veľmi delikátnou záležitosťou, ak som ho dobre, dobre ocitovala, a treba dobre vážiť, pretože nie je cieľom to, aby sme dali do dokumentu prísne sankcie, ktoré nikto nebude dodržiavať Hej, že radšej ten tlak z hora a z dola a možno ten tlak z hora sú aj tie sankcie, o ktorých, e, e, ktoré sme tu na, e, spomínali. Pokiaľ sa týka rodovej rovnosti, poviem len toľko, že, že celá táto správa, celá táto správa je o rovnosti medzi ženami a mužmi. Čiže Eh, ja som veľmi rozmýšľala, že či dáme osobitnú kapitolu eh, v rovnosť medzi ženami a mužmi, alebo celá táto správa bude v podstate o tom, aby to zaobchádzanie na, eh, v, v zamestnaní bolo rovnaké. Hej? A ja by som to veľmi nerada, ja si myslím, že ten tlak bude oveľa väčší, keď, keď celá správa bude o rovnakom zamestnávaní e, za, zaobchádzaní ako keď to bude len jedna kapitola z tej správy. Je to, je to, môžeme o tom diskutovať ale vlastne toto ma zatiaľ viedlo k tomu aby som do tej správy nedala e, jednu osobitnú, osobitnú kapitolu. A ešte možno, e, spomenula to myslím tiež pani profesorka, že takéto tie osobitné, hovorilo sa tu o, o rôznych sexuálnych orientáciách, ale že takéto postihnuté skupiny sú aj poskytovateľia domácej starostlivosti. A to je otázka solidarity medzi generáciami, pretože sú postihnutí tí, ktorí sa starajú o tých najmenších, ale aj tí, ktorí sa starajú o tých odkázaných, o tých e, starých, o seniorov, ktorí sa nedokážu o seba postarať sami. Čiže aj z toho potom vyplýva že, že, tá, že spoločnosť neoceňuje solidaritu medzi generáciami a preto je ten dôchodok nízky. Preto e, tým matkám sa to nezapočíta ani potom tým dospelým ľuďom, ktorí sa starajú o, o e, odkázaných ľudí. Posledná poznámka len a považujem to za veľmi, veľmi dôležité v tejto správe a to je jasná definícia pojmov. Už neviem, kto z našich expertov to povedal, ale myslím, že ak chceme dosiahnuť dobrý výsledok, tak nemôžu to byť pojmy, ktoré sú vágne, nemôžu to byť pojmy, ktoré sa dajú vysvetľovať eh, rôznym spôsobom, pretože eh, samotný text dáva návod na to, ako eh,